Buongiorno a tutti. Vítam všetkých prítomných. Prosím, zaujmite svoje miesta, aby sme mohli pokračovať. Chcem privítať pani komisárku Gegen Quinn komisárka pre výskum, inovácie a vedu a taktiež zástupca eh, Pedersen, zástupca dánskeho predsedníctva a ako náhle sa všetci usadia, tak dostanú slovo. Musíme sa pustiť do práce, pretože do obeda sme neúplne zvládli čas. Takže poprosím o ticho a slovo dostane slovo, e, slovo dostane pani komisárka. Ďakujem pekne. Pán, pani Sartori, e, poslanci, poslankyne, chcem sa poďakovať výboru za zorganizovanie tejto konferencie o Horizonte 2020. Chcem sa poďakovať výboru aj spravodajcom na túto tému Horizont 2020 za čas a úsilie, ktoré venujú tomuto návrhu komisie. A môžem vás ubezpečiť, že máte plnú podporu komisie, budeme spolupracovať. E, myslím, že nie je potrebné opäť uvádzať detaily Horizontu 2020. Ja som tu bola v decembri, odprezentovala tento návrh a výbor už dvakrát diskutoval, 31. januára a 27. februára konkrétne, ale chcem využiť túto príležitosť na to, aby som sa vyjadrila k niektorým špecifickým aspektom nášho návrhu. My sme hovorili s viacerými aktérmi a tými, ktorí rozhodujú v posledných mesiacoch a mňa zarazil ten konsenzus, že výskum a inovácie sú dôležité pre budúcnosť Európy, tak pre spoločnosť ako aj ekonomiku a že si to vyžaduje patričné investície. A taktiež je tu rozšírený názor, že ambiciózny návrh, ktorý je na stole, Horizon 2020, môže um, dosiahnuť tú zásadnú zmenu, ktorú zúfalo v Európe potrebujeme. A chcem pripomenúť, že eh, tabulka prehľadu o inováciách z roku 2011 eh, svedčí o tom, že sa tempo spomeluje a eh, my nedobiehame našich najväčších konkurentov, napríklad Južnú Koreu, Japonsko a USA. Najväčší nedostatok sa týka inovácií v súkromnom sektore. A aj keď Prvé reakcie na Horizon 2020 sú veľmi pozitívne. Viem, že sú ešte stále oblasti, ktorým sa treba venovať. Možno, že sa nedohodneme na všetkých detailoch. Ja myslím, že už čo si oznelo aj do obeda. E, zatiaľ sa diskutuje na pôde parlamentu parlamentu a rady a zameriava sa to na tie oblasti, kde treba asi, aby sme ešte lepšie vysvetlili tie zásady, ktoré sú na základe alebo na pôvode tohto e, programu Horizon 2020. Napríklad budovanie pozitívnych synergií s ostatnými programami EÚ. To sa týka hlavne politiky súdržnosti. Tu sa naozaj zameriame na to, aby excelentnosť a inovácie prekvitali vo všetkých oblastiach Európy. A môžem potvrdiť tak, ako to povedal môj generálny riaditeľ na poslednom eh, vystúpení na eh, výbore ITRE, teda, že tu bude prepojenie medzi Horizontom 2020 a politikou súdržnosti. A taktiež chcem zdôrazniť ako radikálny je náš postup s horizontom 2020. Sú tu rôzne odvetvia a politické oblasti, ktoré však e, musia konvergovať, aby sme vyriešili hlavné spoločenské otázky. Sú tu výskumníci z rôznych oblastí, zástupcovia verejného a sekremného sektora. Všetci by mali spolupracovať. E, takže tu budú prepojené tri piliery piliere Horizontu 2020, napríklad e, vedecké prelomy, to je e, pilier 1, e, špičková veda, tu by mohli byť napríklad nové technológie pre zachytávanie uskladňovania uhlíka alebo využívanie bio- a nanotechnológií, ktoré by nahradili suroviny a to je druhý pilier priemyselné líderstvo. To by sa potom dalo testovať a dokázať v kontexte tretieho piliera, konkrétne spoločenské výzby a multidisciplinárnosť. Tu chcem pripomenúť, že sociálne vedy a humanitné vedy budú súčasťou všetkých e, spoločenských víziev nad rámec e, možnosti, ktoré e, ponúka prvý pilier špičková veda. Tieto nové formy spolupráce nebudú vždy ľahko vytvoriteľné, ale potenciál je obrovský. Dámy a páni, ja sa naozaj teším na ďalšiu plodnú diskusiu na pôde parlamentu a rady. Dnešná konferencia je dôležitým milníkom. Pani Madurel a pani Carvalho, pán Eller, pán Skinner, Pán Lamberts a pani Matias eh, odvádzajú vynikajúcu prácu v rámci tohto výboru a chcem, aby sme pracovali čo najrychlejšie, aby sme mohli dokončiť prvé čítanie. A to bude naozaj obrovský krok vpred smerom k horizontu 2020. A ešte niekoľko slov záverom k dôležitým iniciatívam, ktoré sú naplánované na nadchádzajúce mesiace a ktoré vás budú zaujímavé. Mm, v prvom rade oznámim, že komisia chce schváliť oznámenie o rámci ERA do polovice roku 2020 a mm, my sme to prvýkrát uviedli 4. februára, potom sme to zopakovali v marci. Rámcové oznámenie stanoví opatrenia, ktoré by mali dosiahnuť stanovený cieľ. Zameriame sa hlavne na zvýšenie mobility vedcov a ich kariéry, potom spolupráca, e, voľný pohyb vedomosti, prístup k verejne financovanému výskumu a taktiež medzinárodný rozmer výskumu a po druhé medzinárodná spolupráca v oblasti výskumu a inovácií. To sa taktiež bude prehlbovať, bude to predmetom samostatného oznámenia, schválené by to malo byť do konca tohto roku. Medzinárodná medzinárodné prostredie v tejto oblasti sa rýchlo mení a vyvstávajú nové výzvy aj e, príležitosti a preto sa Európa musí prispôsobiť, pokiaľ ide o e, rámec pre spoluprácu. Ide o to stanoviť, moci stanoviť e, lepšie priority. Musíme posilniť spoluprácu a koordináciu medzi súkromným a verejným e, financovaním a to s cieľom zlepšiť aj medzinárodnú spoluprácu. Budú tu stanovené podrobné ciele, kritéria a operatívne zásady na implementáciu a zlepšenie európskych činností v tejto oblasti. A ešte po tretie, do konca tohto roka komisia predloží oznámenie, e, druhá aktualizácia stavu v EÚ Taktiež tu bude nový ukazovateľ, tak ako sme to slúbili a je to v súlade aj so závermi eh, rady zo 4. februára 2011. Práca, ako viete, prebiehala počas celého roka 2011 s aktívnou účasťou členských úradov členských krajín a OECD. Prvé výsledky sa teraz overujú a potvrdzujú. A preto sa pokúsime naozaj tento ukazovateľ aj včas predložiť. A taktiež je tu pracovný program komisie, to bolo schválené kolégium, e, bolo to potom, čo pán Barroso e, bol na pôde parlamentu. A na záver poviem pani predsednička, že Spraviť e, z tohto prioritu znamená zaručiť budúce pracovné miesta. E, z predchádzajúcej skúsenosti vyplýva, že toto bude najlepší spôsob, ako sa dostať zo súčasnej hospodárskej krízy, ale musíme si uvedomiť, že treba riešiť vážne hospodárske ťažkosti viacerých členských krajín. A nemôžeme zabúdať ani na to, že Európa je ešte stále najväčším svetovým hospodárstvom, predstavuje najväčší podiel celosvetového HDP, viac ako 500 miliónov obyvateľov tu máme s najvyšším príjmom na hlavu. Takže je tu obrovský potenciál a ja som odhodlaná tento potenciál využiť eh, prostredníctvom praktických, účinných, efektívnych politík v oblasti výskumu a inovácií. A presne o tom je Horizont 2020. Ďakujem pekne. Grazie al commissario per il suo intervento. Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz sa obraciam k pánovi Tudalovi Pedersenovi, e, tajomníkovi na ministerstve pre vedu, technológiu a inováciu dánskeho predsedníctva. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení e, členovia, vážení priatelia. Na úvod sa chcem poďakovať parlamentu za pozvanie dánskeho predsedníctva e, na tento seminár o Horizonte 2020. Rád by som vám stručne povedalo o rokovaniach o horizonte 2020, ako ich vidíme vlastne z pohľadu predsedníctva. Harmonogram je veľmi, um, je veľmi napätý a chceme teda dosiahnuť výsledky roku 2014. Našim, našou ambíciou je, aby rada dosiahla dohodu o tomto programe do konca mája. Radi by sme splnili to, čo sa nazýva vlastne e, to integrovaný prístup k programu, čiže dohodnúť sa o e, tej budúcej podobe programu. Diskusie o jednotlivých nástrojoch budú nasledovať aj v následujúcich predsedníctvách, čiže predsedníctvo Cypru a Írska. To bude možné len vtedy, ak Rada bude mať silnú a konštruktívnu spoluprácu s Európskym parlamentom vo všeobecnosti a s výborom ITRE obzvlášť. E, sme presvedčení, že obidve e, inštitúcie, ktoré príjmajú rozhodnutia v EÚ, e, dosiahnu dohodu o tomto programe. Nepochybne sú veľmi dôležité názory jednotlivých zainteresovaných strán, tak ako to bolo aj pri predstavovaní návrhov a bude to aj počas rokovaní. Minulý mesiac v Kodani sme mali ministerské zasadnutie, E, ministri pre vedu na ňom e, diskutovali so zainteresovanými stranami. Bol veľmi plodný e, dialog a bolo veľmi konštruktívne, že pani Carvalho z Európskeho parlamentu sa tiež mohla zúčastniť e, v mene ITRE. E, mnoho zaujímavých otázok vyvstalo počas konferencie. Rád by som spomenul niekoľko e, kľúčových otázok, pokiaľ ide o štruktúru a obsah Horizontu 2020. Pokiaľ ide o špičkovú vedu, je tu konsenzus o zachovanie excelentnosti pokiaľ ide o financovanie výskumu a vedy. To je základná požiadavka, aby sme boli konkurencieschopní na globálnej úrovni. Potom je tu financovanie Európskej výskumnej rady. Na konferencii sa tvrdilo, že eh, no, táto štruktúra je zatiaľ úspešná, nemala by byť menená. Potom bola plná podpora zvýšenia financovania ale samozrejme nehovorili sme zatiaľ o konkrétnych číslach. Je tiež treba sa zamerať na kariérne vyhliadky výskumníkov. Význam výskumnej infraštruktúry bol počiarknutý, ako aj dôležitosť nájsť prostriedky v štrukturálnych, fondov, v štrukturálnych fondoch. Pokiaľ ide e, o vodcovskú pozíciu v tomto sektore, e, musíme si ju zachovať, e, musíme počiarknúť účasť malých a stredných podnikov a priemyslu. Zjedno, zjednodušovanie je našou hlavnou prioritou. Názor je taký, že treba nájsť rovnováhu medzi dôverou a kontrolou, menej byrokracie a e, menej e, kontroly. E, treba podporiť prepojenie medzi vzdelávaním a podnikmi. Bol zdôraznený význam aj vedeckého doktorátu. Kľúč dôležité je podporiť e, kľúčové technológie. Pokiaľ ide o dôležité otázky jednotlivých víziev, e, treba sa zamerať na jednotlivé oblasti, jednotlivé misie a e, snažiť sa hľadať riešenia na výzvy spoločnosti. Predovšetkým spoločenské výzvy, e, spoločenské vedy musia byť zapojené do riešenia týchto víziev. Je ťažké riešiť tieto výzvy, ak spoločenské vedy a humanitné vedy nebudú zohrávať kľúčovú úlohu. Um, teraz klu- klimatické uh, zmeny, v tejto otázke spoločenské vedy a humanitné vedy tiež zohrávajú dôležitú úlohu. Okrem toho bolo zdôraznené, že je potrebné ponechať priestor výskumníkom, aby boli kreatívni je potrebné prispôsobiť eh, priority Horizontu 2020 novým výzvam. Inými slovami, zainteresované strany nás žiadali, aby sme boli flexibilní, aby sme eh, prijali eh, prierezový prístup, tak ako už bolo spomenuté do obedu. Na záver môžem povedať, že stále sme si Ehm, stále sme si istí, že môžeme dosiahnuť prvý záver do konca mája na teda rade a e, tešíme sa, že budem pokračovať v dialogu s Európskym parlamentom vrátanie spoločného seminára o politike, ktorý by sa mal konať koncom mája. E, takže e, takto by som mohol uzavrieť svoj úvod. Ďakujem. Grazie al signor Pedersen. Ďakujem pekne, pán Pedersen. Som veľmi rada, že teraz sa môžeme uvieť nášho kľúčového rečníka, to je pán doktor Burton Lee eh, z Stanfordskej univerzity eh, a je profesorom európskeho podnikovstva a inovácie. Jeho profesionálne skúsenosti, už trvajú viac ako 15 rokov a venuje sa strategickému poradenstvu, inštitucionálnemu investovaniu a univerzitnému výskumu. Tiež e, pracoval v rôznych európskych mestách, e, Viedeň, Stuttgart, Praha, Barcelona a tak ďalej takže naozaj je, má veľké znalosti nielen o výskume v Kalifornii, ale aj v Európe. Už mu dozdám slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka Sartori. Je to pre mňa veľké čas, že mohol som tu prísť zo Silicon Valley je to naozaj veľmi e, dlhá cesta tu do Bruselu a dúfam, že ten krátky príbeh, ktorý vám porozprávam, bude zaujímavý, bude trošku odlišný od toho, čo ste si dnes do obedu vypočuli. Len aby som vám pripomenul, som vlastne z, z Kalifornskej republiky, nie z USA. Máme niekoľko republik. Ďalšia republika je Texas, ale o tej to nebudeme hovoriť dnes. E, je v Kalifornii sa nachádza Silicon Valley. Chcem sa poďakovať tiež pani Kristine e, Gurtieres, e, bez ktorej by som tu dnes nebol, a ešte ďalším kolegom, ktorí zariadili e, môj príchod tu. Takže trošku by som vám ešte mohol povedať o sebe a potom sa budeme zameriavať na tie hlavné otázky. Pokiaľ ide o Silicon Valley, budeme hovoriť o kľúčové úlohy takéhoto programu a potom nakoniec vám povieme o, viac o európskej kríze a o kľúčových riešeniach. Takže budeme hovoriť o, o, e, o e, tomto programe Horizon 2020 a e, rozšírme si to, teda rozdielme si to na tri oblasti podľa tohto rámcového programu 7, ktorý veľmi dobre poznal, poznám, pretože som e, bol jeho hodnotiteľom. To sa môže celé pretaviť aj v horizonte 2020, ak sa nezoberú do úvahy niektoré faktory. A takisto sa v stručnosti dotknem niektorých dopadových štúdí a vyhodnocovania, ako to my robíme v Spojených štátoch amerických, čo to znamená, pokiaľ ide vyhodnocovanie dopadu horizontu 22, 2020 a pokiaľ ide o tento horizont v súvislosti s vytváraním pracovných príležitostí. Takže ešte raz, budem sa trochu sú, sú, orientovať práve na tento dopad, pretože to pre vás je dôležité, čo to bude znamenať pre vás doma, pre vytváranie pracovných príležitostí v strednodobom a dlhodobom výhľade pre našu, pre vašu krajinu. To je vlastne to, čo sa naši poslanci doma zaujímajú, tak je to aj u nás doma, senátori a poslanci robia to isté, takže ako vlastne výskum a inovácie sa potom pretavia do vytvárania práce, do vytvárania životného blahobytu a to, čo vlastne ovplyvní život každého z nás. Budem hovoriť viaceré veci, budem hovoriť o mechanickom inžinierstve, budem hovoriť o vedeniach a uvediem nejaké detaily. Budem celkom priamo čiari, možno niekedy aj trochu provokatívny pre niektorých z vás. Dúfam, že vás to trochu pobaví a že vám to predniesie inú perspektívu v porovnaní s tým, čo poznáte z Bruselu a to, čo zvyčajne počúvate z ostatných hlavných miest v Európskej únii. Prejdem cez to rýchlejšie. Pani predsednička Sartori celkom e, milo predstavila to, odkiaľ ja pochádzam. Ja pochádzam z technickej školy v Stanforde. Možno ste počuli, my sme vytvorili aj tak, my sme rodiskom takých firiem ako Google, Yahoo a ostatné ktoré zmenili celý svet tak ktoré skutočne ešte aj dnes majú veľký vplyv na svetové hospodárstvo. Je to určitý, určitá hybná sila pre vytváranie pracovných príležitostí aj tu v Európe. Naša technická univer- vysoká škola je skutočne centrom tohoto ekosystému inovácií. V Silicon Valley môžete nás prísť navštíviť. Ja učím európske podnikanie v tejto technickej škole a Minulý týždeň 12. marca sme mali posledné stretnutie v rámci semestra, kde sme hovorili o akcelerátoroch pre inžinierov zo Silicon Valley a investorov, kde sme hovorili o možnostiach dohod, kontraktov medzi Európou a Amerikou, ako to bude vyzerať v budúcnosti. Vyhodnocovali sme, kde sú, odkiaľ pochádzajú najlepší podnikateľe, kde sú určité potenciály a strategicky sa skutočne pozeráme na región Európy ako taký. Za ostatné 4 roky, kde učím na tomto seminári pre postgraduálov, tak vidíte tam tie vlajky, vidíte, kde máme partnerstva, či už na vládnej úrovni alebo iné, tie sivé, nevyfarbené oblasti, tam sme mali rečníkov, nemáme kontrakty, mali sme aj z Ruska a stredomorských krajín, čiže skutočne spolupracujeme s viacerými regiónmi Európy. Tieto seminár trvá 10 týždňov a v rámci tohto formátu sa snažíme pokryť čo možno najviac. Robím však, pracujem aj na fórach mimo našej univerzity, to je druhý krát, čo som tu v Európskom parlamente, minulý rok som tu bol vo výbore ITRE vo februári a ako som už uviedol, som v skupine expertov v kontexte FP7, čiže možno pre Američana to je dosť také nezvyčajné, že niekto sa pozera na to, ako fungujú tieto vaše projekty a ako sa dajú využiť možno moja osobná skúsenosť pre mňa, ale aj v kontexte pochopenia európskeho systému ako také, ako to tu vlastne funguje. Bol som pozvaný ako člen inovačnej pracovnej skupiny v Írsku od roku 2009 do roku 2010. Bolo to veľmi prospešné pochopiť írsky systém, ako tam fungujú univerzity, výskumné centra, univerzity a tak ďalej. To bolo skutočne veľmi dobré informácie, preto aby som pochopila ostatné regióny v Európe a porovnával to s tým írským modelom. Za ostatné pár rokov som bol aj poradcom pri vzniku viacerých podnikov v európskych regiónoch. Bol som o viacerých firmách. Daimler financoval napríklad moje PhD štúdium, tak teraz pracujem v Golve v Írsku, spolupracujem s nimi, takže pokiaľ ide organizácie, napíšel som trošku skôr do Európy, aby som sa mohol informovať o tých najaktuálnejších informáciách. Vidíte, tu aj niektorých rečníkov, ktorými som už spolupracoval v minulosti. Ale vrátim sa teraz k tej Silicon Alley. Tí z vás, ktorí ešte toto nenavští, tento región nenavštívili, je dosť malý región, maximálny počet, teda oby, o počet obyvateľov 2,9 milióna. Sústredíme sa na software, na médiá pre zábavu, aj medicínske mm, zariadenia, Máme, e, vytvárame 40 rizikového kapitálu v Spojených štátoch amerických, čo je dôležité pre tento región, je, že máme expanzívny charakter do Pre YouTube aj iPad sme vytvorili application nazývanú Economy a je to pre smartfóny, takže to je znovu ďalší taký, také odvetvie, ktoré sa uberá e, smerom vpred a to, čo sa tam momentálne deje, že mobile sa teraz spojil s cloud vision a to je vlastne jeden zo spôsob, ako vidíme zlúčenie možnosti digitálneho zdravotníckého prístupu a snažíme sa vytvoriť nový systém na digitálnej úrovni, pokiaľ ide o starostlivosť o zdravie. Ale to, čo by bolo možno najdôležitejšie a najzaujímavejšie pre vás je najnovšia štúdia, ktorá bola vo februári publikovaná. Tá sa sústredí na vytváranie pracovných príležitostí. To nazývame App Economy a pod tým si predstavujem eh, software, rozvoj softvera, ktorý sa týka aplikácií pre iPady, Blackberry a Nokia telefóny, Nokia Microsoft a táto štúdia zistila, že zhruba 500 tisíc pracovných príležitostí bolo vytvorených práve týmto sektorom za ostatné 4 roky a ide tu o skutočne no, najnovšie a najrychlejšie rastúci sektor v Spojených štátoch amerických a prezentuje veľkú výzvu v kontexte alebo v porovnaní s Európou, s inými regionami, ktoré tak nes- sa nesústredili na softverové technológie, na smartfóny, a na mobile a na cloud, tak ako sme sa my sústredili v Silicon Valley, takže tie kľúčové údaje zhruba 50 tisíc pracovných prílež- 500 tisíc pracovných príležitostí v celých Spojených štátoch amerických, ale hlavné gro týchto pracovných miest je v Silicon Valley. Toto je jedna z oblastí, kde my vidíme, že Spojené štáty americké v tomto sektore skutočne sa odlišujú od ostatných častí sveta, pretože toto sa rozvinulo e, oveľa rýchlejšie, pokiaľ ide o dynamiku, pokiaľ ide o rast v porovnaní s ostatnými, eh, s ostatnými regiónmi sveta. Nevidíte to v takých sektoroch ako polovodiče a tak ďalej. Takže súvisí to potom aj s mentoringom, s coachingom, súvisí to s rizikovým kapitálom a budeme radi, keď sa v budúcnosti u nás zastavíte a budete sa informovať o tom, ako to u nás funguje. To je zhruba také krátke pozadie, pokiaľ ide o tie vaše priestory, ktoré máte v rukách, pokiaľ ide o rizikový kapitál. My sme pokiaľ ide rizikový kapitál nad úrovňou 2, začalo to raz od roku 2008. Pokiaľ ide o sektory, vidíte, že to budem celé upriamovať do súvislosti s diskusiou o tých aplikáciách pre smartfóny. Tá červeno-modrá sekcia, ktorú tam vidíte, to sa týka práve smartfónov. Možno, že vidíte aj ostatné. Tlmočníci však nedostali farobné kópie, takže to nemôžeme posúdiť. Keď už hovoríme o Silicon Valley, tak by som chcel povedať, ako to súvisí s Európou. Zrozdelím to na tri oblasti, na ktoré sa chcem sústrediť. Myslím si, že je dôležité, aby sme zobrali do úvahy, že tu boli zaznamenané pokroky pokiaľ ide o spôsob myslenia, pokiaľ ide o implementáciu toho, ako podporuje komisia, Európska komisia inováciu a rozvoj. Som skutočne rád, že Horizon 2020 celkom jasne je zacielený na prekonanie niektorých prekážok, nedostatkov v FP7, ktoré som ja aj sám si uvedomil keď som bol v skupine expertov, poradcov, pred ja som bol ako cej na vyhodnocovacom stretnutí, kde zamestnanci EÚ nebrali do úvahy, my v podstate povedali, že netreba brať do úvahy komerčný aspekt tohto programu, ale to ja zvyknem vždy brať do úvahy. Zaznamenali sme aj veľký pokrok, pokiaľ ide o Horizon 2020 v porovnaní tohto programu FP7 alebo kontexte inovačnej únie, a to pani komisárka bude vidieť oveľa lepšie, je tu ten model vzorcov, ktorý súvisí s inovatívnou Európou. V podstate s tým prišla Európska komisia. Ja sa v stručnosti dotknem aj hraničných investícií. Sú tu určité prvky, ktoré e, súvisia s mojej právnej e, apelácie v tej task force, ktoré som pracoval. E, bol tu určitý prvok, ktorý som, na ktorý som upriamil pozornosť, ale produktový dizajn, to je práve ten prvok, o ktorom hovorím, tak ten tam absentoval. Okrem toho sa nám podarilo povýšiť dizajn ako taký do agendy inovácie Európskej únie, čo je podľa mňa veľmi dôležitý pokrok Takže budeme sa sústrediť na distribúciu tohto dopadu ako takú v kontexte Horizontu 2020. Ja pochádzam z toho pozadia Silicon Valley, ako som vám povedal, takže budem sa sústrediť práve na spustenie tej komercializácie ako takej. E, tu ide o moje vlastné vyhodnotenie tých hlavných bodov v Európe, pokiaľ ide o podnikatenie a pokiaľ ide o rizikový kapitál v roku 2012. Môžu niektorí sa súhlasiť a nesúhlasiť Ide tu niektoré centra, ktoré možno niektoré nie sú zahrnuté, ale tieto sú podľa mňa tie najkľúčovejšie. Máme tu Londýn, Berlin Hesilky, tie vyčnievajú čo možno najviac. Potom tu máme Zürich, Stockholm, Dublin. Takže táto mapa má vlastne viesť, nás priviesť k tej ďalšej mapke, na ďalšej pesky, Keď si uvedomíme, že tieto centra, pokiaľ ide o podnikanie, tie sú kľúčové, pokiaľ ide o budúcich 5 až 10 rokov, čo sa teda stane s tým celým potenciálom, respektíve nových možností, ktoré by mohli vzniknúť na základe programu FP7 a pokračovať v kontexte Horizontu 2020. Kam toto bude uberať? Na to, aby sme získali, na to, aby vlastne tento rizikový kapitál mohol urýchliť ďalší rozvoj ak sa nezmení distribúcia, respektíve prístup k takémuto rizikovému kapitálu, tak veľa z týchto podnikov vo východnej Európe, v stredomorskej oblasti, možno sa budú uberať iným smerom v Európe, aby získali takýto rizikový kapitál. A riziko, ktoré tu spočíva, je, že budeme mať nerovnú distribúciu zisk, výsledkov takéto komercializácie v kontexte Horizontu 2020, čo by mohol byť politický problém do istej miery v kontexte Európskej únie, ak sa to nevyrieši. Takže toto je vlastne aj miesto, kde cezhraničné investície a iniciatíva cezhraničných in, iniciatív, čo vzniklo vlastne pod DG Enterprise, to musí byť veľmi úzko prepojené aj na e, generálne riaditeľstvo pre výskum, pretože takéto investície môžu mať v budúcnosti dôležitý význam, pokiaľ ide o vyváženosť investícií do komercializácie v kontexte horizontu 2020. Tieto Očakávame, že budú publikované najnovšie zistenia v júni, zistenia tie, ktoré vlastne preskúmajú tieto informácie. Takže to bolo pár slov, pokiaľ ide o distribúciu tohto dopadu komercializácie. Teraz budem hovoriť ešte o dopadových štúdiách a ten prístup, ktorý my vyžadujeme v Spojených štátoch amerických. Ide tu skutočne od spodu, postupujeme od spodu smerom nahor. Čiže my používame princíp lievika, respektíve určitých, určitých vedenie, aká je tu úspešnosť, respektíve neúspešnosť jednotlivých štádí a fáz tohto prístupu. To je dôležité pre všetkých investorov, na to sa títo sústredia vždy. Inovačné prepojenia vidíte tu výsledky schémy inovačnej schémy, ktorú sme vyvinuli pre konkrétny prípad v Írsku, takže máte tu konkrétne myšlietky, ktoré vlastne viedli od samého začiatku až ku koncu, to znamená predajú firmy a na kaž- v každej z týchto fáz podniky, ktoré, ktoré skrachovali, e, vrátili svoje finančné prostriedky, alebo sa vrátili do cyklu tohto obchodného cyklu a neostali z toho nejaké zaseknuté, zamrznuté podniky, ktoré už potom ďalej nerástli. Toto je jeden z príkladov, ako aktívne využívame tento koncept prepojenia v kontexte iniciatívnej politiky. Čiže v širokom zmysle slova treba povedať, toto je to, čo my využívame, keď hovoríme o takých spúšťacích mechanizmoch, ktoré využívame. Tie všetky modré štvorčeky, ktoré vidíte, to sú tie počiatočné štádia, čiže vstupné informácie z univerzit, z výskumných centier. To sa potom dostane do toho procesu cez jednotlivé fázy. Máme tu štádia od 1 až po 4 a v každom štádiu vlastne určitý percentuálny podiel buď zlyhá, alebo sa rozvinie ďalej. Takže najviac dochádza k stratám to. V prvom štádiu tam je to až do výšky 70 až 80 To znamená, ak máte takýto veľký input na ľavej strane, pokiaľ ide o tie vstupné informácie, sa na pravej strane máte iba tie tri štvoržeky tých úspešných firiem alebo úspešných projektov, ktoré sa potom môžu aj predať. Takže Tie kľúčové čísla, tie, sú, tie sa týkajú hlavne tých neúspešných podnikov, to je dôležité pre každú krajinu, pretože to potom využíva ako model, pokiaľ ide o veľkosť tých podnikov a projektov, ktoré chcú spustiť respektíve množstvo podnikov, ktoré v týchto fázach e, úspie, respektíve neúspie. To sú dôležité údaje, ktoré sa môžu využiť na to, aby sa tento prístup potom mohol aplikovať v iných krajinách. Vy, na čo to vlastne robíme? Robíme to na to, aby keď môžeme v plánovaní programu rozvinúť určitú možnosť, aký úspech, s akou úspešnosťou počítame, tak sa to potom môže multiplikovať, o tom môžem potom hovoriť ešte osobitne, ale tým vlastne sa dá odvodiť aj počet pracovných príležitostí, ktoré to môže priniesť. Využívajú tento model aj americké agentúry, ktoré sa týmto zaoberajú. Tento prístup sa využíva aj, e, v, dá sa aplikovať aj na malé a stredné podniky a e, som rád, že sa to uplatnilo aj v kontexte Horizontu 2020. Toto pravdepodobne je jedna jediná rovnica, ktorú budete dnes vidieť. Môžete to pres- vyskúšať, keď budete opúšťať túto miestnosť, či to funguje. výsledok alebo význam tejto analýzy, ktorá sa využíva v zmysle procesu so smerom od dola nahor. V zmysle tohoto vyhodnocujeme viaceré typy projektov, pomáhame malým a stredným podnikom vo viacerých fázach rozvoja a snažíme sa sústrediť na to, odkiaľ získame finančné prostriedky, a kľúčovým faktorom je práve, práve tá miera neúspešnosti. V prípade Európy by bolo možno, by bolo možno dôležité rozvinúť takéto analýzy pre jednotlivé krajiny, členské krajiny Európskej únie na základe údajov, ktoré máme z tých inputových informácií. Niektoré krajiny možno to budú mať ťažšie, pretože nemajú až také štatistické údaje na to, aby to mohli vyhodnotiť, ale tento príklad by mohol byť zaujímavý element, pokiaľ ide o inovačnú politiku pre tie krajiny, kde tie krajiny sa snažia využiť tento model a vyhodnotiť úspešnosť, respektíve mieru neúspešnosti, na to, aby mohli monitorovať, kde sa nachádzajú v tých jednotlivých fázach tohto modelu, tomto lieviku a odhadnúť, aký bude úspech. To je potenciálny úspech pre jednotlivé krajiny, ak sa bude takýto model aplikovať. A potom to môžete hodnotiť aj podľa sektorov. Napríklad e, tá miera sa bude dosť lišiť e, medzi IKT a, lekárskymi pomôckami alebo zariadeniami. Takže tu ide o to ukázať, že je to prístup z dola nahor a mohlo by sa to použiť aj na hodnotenie dopadu v rámci 7. rámcového programu, pretože je tu možno, že dosť veľký počet e, projektov, taktiež sú tu historické údaje, ak sa takto údaje zbierali, takže toto by mohlo byť vyhodnotené do budúcnosti. Ale na základe mojich rozhovorov na komisii ja myslím, že generálne dedičstvo pre podnikanie ešte takéto analýzu nevyužilo. A ja mám pocit, že ani generálne riaditeľstvo pre výskum e, takúto analýzu e, zatiaľ nevyužíva. A ja mám pocit, že čísla ohľadne pracovných miest v kontexte horizontu 2020 skôr vyplývajú z makroekonomických modelov a ja, ja nechápem presne, odkiaľ pochádzajú e, údaje, z čoho sa vlastne vychádza. A toto prispeje aj do ďalšej časti, takže ja teraz chcem hovoriť o rozsahu dopadu čiže vytváranie nových pracovných miest v kontexte Horizontu 2020. Povedalo sa, že odhadom do roku 2020 až 25 by malo byť vytvorených 3,7 milióna nových pracovných miest. Ak sa pozriete napravo, tak tam vidíte 7,5 grafov to predstavuje pol milióna pracovných miest. Takže ak toto je referenčná hodnota, keď sa pozriete na nové pracovné miesta za isté obdobie, tak tých 3,7 milióna za 12 rokov vlastne e, naznačuje, že miera vytvárania pracovných miest e, bude dvakrát vyššia ako pri aplikáciách v USA a to s polovičnými investíciami do oblasti IKT. Takže keď sa pozrieme na toto porovnanie s softvermi v USA, je to najrychlejšie rastúci sektor aj e, globálne. Tak neviem, či tých 3,7 milióna za 12 rokov je dôveryhodné číslo. A keď e, si to porovnáte s tým, čo som povedal doteraz, tak neviem, či ten by aj naša analýza potvrdila toto číslo 3,7 milióna pracovných miest. A teraz sa možno že zameriam trošku na budúcnosť. Z USA ja mám pocit, že nejde o euro alebo e, krízu dlhov v Európe, ale je to kríza inovácií. Je to najväčšia výzva EÚ a e, nevenuje sa tomu dostatočná pozornosť v médiách ani verejnosti, pretože sa to e, nedostatočne vysvetľuje. Inovačná kríza, no, možno, že to mm, príliš porovnávam so Silicon Valley, kde je najviac investícií a kde vzniká najviac pracovných miest. Takže je to re relatívne a možno, že trošku aj provokatívne. Ale z našej perspektívy to vyzerá tak, že v Európe e, nie sú dostatočne udržateľne vytvárané nové pracovné miesta, nevenuje sa dostatočne pozornosť novej generácii ani e, mladým internetovým podnikom v oblasti IKT. E, vďaka Google vlastne vzniklo plno nových firiem a teda aj milionárov. To isté platí pre Facebook. Čiže je to akýsi e, stimul a je to akýsi domino efekt. A také niečo v podstate sme v Európe nezažili. Napríklad e, Nokia. E, neviem, že by to malo nejaký domino efekt e, porovnateľný s tým, čo sme videli u nás v Silicon Valley alebo v Sietli. Takže možno, že chýba infraštruktúra a taktiež e, nevidíme, že by prichádzali nejaké revolučné nové výrobky z Európy. A čiastočne je to kvôli tomu, že Európa software neberie tak vážne ako my v Silicon Valley Eh, je to hlavný ťahuň inovácií a eh, vytvárania nových pracovných miest. My eh, to berieme vážne, aj odvetvia priemyselné, aj vláda. Ja už som aj uvedol niekoľko príkladov, aj keď nie všetky. Keď sa pozeráte hlavne na softvery, tak potom sa to vlastne týka aj ostatných tradičných odvetví a tu zase Európa v mnohých prípadoch predbieha USA. A ten znásobovací efekt je ale nižší ako pri softvéroch. Ak poviete, že nikdy nebudeme môcť konkurovať Silicon eh, Valley v oblasti softvérov, tak potom vlastne sa vzdávate toho znásobujúceho efektu v náš prospech. A ja si nemyslím, že by ste to museli robiť. A nejde iba o e, Silicon Valley a Európu, týka sa to aj e, niektorých oblastí USA, napríklad Detroit, kde e, je automobilový priemysel a taktiež sa tam nevenuje dostatočná pozornosť softvérom, takže taktiež sa tam neznásobujú tie nové technológie. a preto tam pomalšie rastie miera zamestnanosti. Takže niekoľko odporúčaní záverom. Niekedy sa nedá veľmi závisieť od výskumných inštitúcií, nevždy nakopnú komercializáciu Potom sú tu isté európske špecifika, hovorilo sa o nich do obeda, bolo to dosť eh, jasné. Napríklad eh, špičková veda, to je hlavný jediný cieľ, ale my si myslíme, že aj inováciám, aj špičkovej vede by sa mohli eh, venovať tie isté inštitúty, ale tu je veľký rozdiel medzi USA a Európou. Ja teda veľmi vítam túto novú iniciatívu v kontexte Eh, horizontu 2020, teda podporovať malé a stredné podniky nezávisle od výskumných eh, inštitútov. A taktiež je dôležité pochopiť, že výskum nie je jediným ťahuňom inovácií. A to je, myslím, že eh, hlavný omyl, ktorý spravilo Írsko pretože oni sa príliš zamerali iba na túto jednu oblasť. Nakoniec to bolo trošku trápne aj pre premiéra. Takže toto je jedna oblasť, kde EÚ a Európska komisia musí venovať viac času špecifickým programom, pretože to nestačí na dosiahnutie cieľov v oblasti vytvárania pracovných miest. Potom sú tu oblasti, kde sa Európe vedie lepšie ako USA. Takže zamerať sa trošku na inovatívne stratégie. A teraz niečo k organizácii projektov v kontexte Horizontu 2020. Myslím, že sa dá zvýšiť transparentnosť v oblasti duševného vlastníctva, napríklad vytvorenie archívu, databáza toho, čo sa robí v rámci 7. rámcového programu a Horizontu 2020, e, udelovanie licencií a tak ďalej, vyššia účasť investorov, podnikateľov v štádiu komercializácie. Potom sme hovorili o zjednodušovaní, to je dôležité na to, aby sa účas, zúčastňovali na 7. rácovom programe americké a iné podniky. My sme mali minulý rok e, odborníkov z oblasti vesmíru u nás v Stanforde. A ja som to síce moderoval pol dňa, vysvetloval som, čo vlastne obsahujú uh, priesvitky komisie, aby to bolo zrozumiteľné americkému publiku. Predsa len si väčšina myslela, že tých peňazí je príliš málo a že sa príliš ťažko dá zapojiť do konzorcií v rámci 7. rámcového programa, programu. Potom zvýšiť e, vytváranie nových internetových e, podnikov Ja myslím, že je dobre si stanoviť konkrétne číselné ciele. E, pomáha to jednotlivým dekanom. U nás je to akási otázka e, merania dosiahnutých výsledkov. A ešte jedna vec. Fragmentácia duševného vlastníctva a to sťažuje e, ochranu a dôležité je zachovať aj rizikový kapitál. Treba na to pamätať aj v rámci európskej siete Business Angels. U nás rizikový kapitál nikdy neprestane byť využívaný v ranných fázach, takže sa toho nemôžete vzdať. Tí Angels budú vždy potrební. No a potom agenda. Je to dosť citlivý bod, ale reforma univerzít musí byť e, stredobodom národného a európskeho úsilia. Treba totiž to zmeniť e, kultúry, treba, aby sa študenti snažili vytvárať eh, mladé podniky spolu s, profe- s profesormi, tak sa myslenia, myslenie nezmení. Univerzity by mali hlavne sa, teda nemali by sa venovať iba výskumu a inováciám iba okrajovo. Ja chcem vedieť, či je niečo nové v tomto horizonte 2020, čo by mohlo predstavovať prelom pre Európu. Je tu iba niekoľko nových percentuálnych údajov, alebo je to skutočný prelom? A ja si naozaj myslím, že sa treba venovať reforme univerzít, pretože inak ten prelom nebude dosiahnutý. Jedna krajina, ktorá sa tomu priamo venovala, je Fínsko. Niektorí ste asi sledovali ich reformu univerzít Je to ešte dosť nový zákon z roku 2009, ale je to predsa len e, strategická e, reforma univerzít, aby práve všetky verejné univerzity mohli e, pracovať nezávislo, čiže aj lepšia spolupráca s podnikmi, odstranili sa rôzne prekážky. Tým sa dostávam ku koncu. Ja sa teším na otázky a odpovedia. Ďakujem za pozornosť. Grazie, dottor Barton Lee. Ďakujem pekne. Pán Barton Lee. Pravdepodobne všetci ste si všimli, že už uh, sa nám trošku minul ten čas, ale pán Burton Lee prišiel až z Kalifornie, aby si vypočul aj náš názor. A pre nás je zaujímavý počuť si neeurópsky, neeurópsky názor. A teraz máme priestor na otázky. Mám dve otázky. Prvá otázka sa týka ministerskej rady, pána pri všetkej zvorilosti alebo vašich slovách musím povedať, že mám relatívne negatívny, pesimistický názor, pokiaľ ide o tie rokovania medzi radou ministrov a parlamentom. Prvá otázka z dvoch je nasledovná. Prečo dánske predsedníctvo, to nechápeme, sa rozhodli, že nedajú do programu pravidla o pravidlá účasti. Súvisí to s finančným rámom, to je veličina, z ktorou by sme sa mali my vedieť vyspodať. Ale ministerská rada nepovedala, že ani pri najbližšej rade pre konkurencieschopnosť sa to jednoducho nedostane do programu. A zároveň parlament predstavuje tak Horizon, Horizon 2020 ako aj Rules of Participation. Kedy bude ministerská rada konečne schopná vyjadriť sa k týmto témam a do, do akej miery sú rukojemníkmi rozpočtov o rozhovorov o budúcom finančnom rámci. Očakávam väčšiu angažovanosť dánskeho predsedníctva a tak, ako to bolo aj oznámené, že sa vy k tomu nechcete jednoducho vyjadriť, tak to je podľa mňa ako keby sa vyhýbanie práci a bude to viesť k problému medzi parlamentom a radou. K tomu by som chcel počuť váš názor, možno aj určité zaradenie celkovej tematiky Napríklad pokiaľ ide otázku, keď už hovoríme o danom finančnom rámci, tak sa to, pokiaľ ide o čísla pre 2013, je to navýšenie zhruba o 60-60 rozpočtu. Ide tu o zhruba o zdvojnásobenie, hovoríme o zhruba umiernenom navýšení, ale tým sa vlastne e, tým sa vlastne návrh komisie ako taký, pokiaľ ide o rok 2013, celkom jasne vidíme, že tieto cieľe sa nám nepodarí dosiahnuť. Takže už teraz vidíme, že cieľe roku 2020 nedosiahneme a na to potrebujeme určité celkom jasné názory rady. A druhá otázka sa týka pani komisárky. V tomto kontexte, pokiaľ ide o tie prezentácie, čo sme počuli, ide tu o tému rizikový kapitál, podnikateľská sféra, podnikanie, parlament vždy hovoril o zdieľaní rizika, o nástroji na zdieľanie rizika, avšak to je zacelené hlavne na pôžičky a na priemysel, až nie tak na otázku podnikania. Keď tie 4 miliardy dáme bokom, tak by sme mali tú páku zhruba v umere 1 k 50, čo znamená 50 miliard a to by bola dodatočná dimenzia pre tento sektor v kontexte toho, že vnímame toto podnikanie ako veľmi dôležitý sektor, takže aké je vaše stanovisko k tomuto? A vaša ďalšia otázka, ktorá sa týka medzinárodnej dimenzie, aj k tej ste sa vyjadrili. V Amerike sa hovorilo o programoch, do akej miery sú atraktívne, respektíve do akej miery sú priateľné v Amerike. V rámci týchto špecifických programov sa hovorilo o celej palete cieľov, hovoríme tu o rastúcich eh, hospodárstvach, rastúcich krajinách, hovoríme to o hovoríme to o rozvinových krajinách. Takisto hovoríme o celkom konkrétnych veciach, ako napríklad klinické skúšky, pokiaľ ide o biotechnológiu, pokiaľ ide o ďalšie programy. Otázka v kontexte internacionality je strategická dimenzia. S akými partnermi a základe akých podmienok chceme zabezpečiť participáciu práve tých špičkových regiónov, E, takýmto európskym výskumným programom zlepšiť. Pán Cukalas, držte sa prosím rečníckého času. Ďakujem pekne, tiež mám otázku na komisárku. Gratulujem vám k tomu, ako riešite otázku spolupráce v rámci e, štrukturálnych fondov a výskumného programu a dúfam, že táto iniciatíva komisárky bude pre všetkým efektívna pre tie krajiny, ktoré, zacho- e, ktoré e, zaostávajú pri realizácii Lisabonskej stratégie, pretože potrebujeme istý podporný mechanizmus e, spoločne s tým ekonomickým mechanizmom. Potrebujeme mechanizmus technologickej podpory, ak skutočne berieme vážne šírenie excelentnosti v Európe a, excelentnosť. E, tu sa už dostávam k pánovi doktorovi Burtonovi Lee, ktorý nám povedal svojim vlastným nenapodobiteľným štýlom, ako vníma Európu, ak som dobre pochopil. Doktor Lee povedal, že individualizmus v Európe nás stavia do pozície, akých si neandertálcov, ktorí keďže neboli schopní inovovať, vlastne padli za obeď eh, kromaňonomcom. Ako v kontexte rôznych kultúr a tradícií môžeme riešiť tento nedostatok, pokiaľ ide o inovácie a rizikový kapitál. A teraz samozrejme aj počas krízy, ktorá e, veľmi zasiahla Európu a ktorá v, roku, e, v 20. rokoch tak postihla aj Spojené štáty. E, a ako napodobiť možno to prepojenie univerzít, spoluprácu s univerzitami, ktorú vidíme v USA, ale nemáme v Európe. E, pretože ak si myslím, že to, ak to neurobíme a nedosiahneme v Európe, tak e, vidím budúcnosť veľmi pesimisticky. Ďakujem, pán Kelly. Ďakujem pekne. V prvom rade e, ďakujem pekne všetkým rečníkom za vynikajúce e, témy. Myslím si, že komisárka e, nastavila veľmi dobré tempo. Pokiaľ ide o porovnanie s Koreou, s Japonskom a tak ďalej, musíme to robiť ako súčasť stratégie 2020. My potrebujeme nové formy spolupráce, nové synergie, politiku súdržnosti a tak ďalej. Pán Pedersen povedalo, že e, potrebujeme podporovať vedu a nielen prinášať nové produkty na trh. A pán Lí nám povedal, že čo musíme spraviť, aby sme dosiahli e, dobré výsledky. Chcem sa poďakovať e, všetkým za ich prácu a predovšetkým aj za to, čo urobili pre moju krajinu v a dúfam, že sa nám náš úspešný projekt podarí preniesť aj do Európy. Moja otázka možno na pani komisárku, e, to, čo povedal pán doktor Lee, e, predovšetkým hodnotenie nášho e, úspechu vzhľadom na nové produkty a nové pracovné miesta, čiže nie vzhľadom na investície, ale vzhľadom na vytvorenie nových pracovných miest. Takže, ako ste povedali, dostať eh, sa na tie technologické eh, a výskumné inštitúty, eh, prepojiť ich na realitu. Čo potrebujeme urobiť, aby sme v roku 2020 mohli povedať, áno, dosiahli sme náš cieľ, pokiaľ ide o nové produkty, aj pokiaľ ide o vytvorenie nových pracovných miest, to číslo, čo ste spomenuli, 3,7 milióna. Ďakujem. Grazie, signor Glante. Ďakujem pekne, pán Glanter. Ja, vielen Dank. Ďakujem veľmi pekne. Vzhľadom na časový rámec by som sa chcel poďakovať pánovi doktorovi za jeho príspevok. Bolo to skutočne veľmi podnetné, avšak mám dve otázky na dánske predsedníctvo ako aj na komisiu, pretože dánske predsedníctvo, tam sa môžem vyjadriť ako tieňový spravodajca a podporím to, čo povedal už pre, kolega, ktorý sa pýtal otázky. Keď tu hovoríte o rozpočte, že pravdepodobne sa odsúhlasí až v írskom predsedníctve, hovorí sa tu o otázke Horizontu 2020. Bude to súčasť toho rozpočtu, alebo ste vy vlastne schopní ako predsednícká krajina navrhnúť nejaké škrty, keď budeme celkom konkrétni, tak každý deň 2-3 krát sa stretneme s tým, že by sme mohli požadovať navýšenie rozpočtu, navýšenie rozpočtu pre tento e, projekt, ale to zlyhá na rade. Otázka však zostáva, kde budeme robiť škrty, aj tuto priamo v, v programe. Ja by som chcel počuť konkrétne návrhy škrtov z rady, aby sme neboli my ten zlý ako parlament, keď budeme potom navrhovať určité úspory. Môžeme tu napríklad sa zamyslieť nad možnosťami úspor, ale ja by som chcel počuť návrhy zo strany rady. A pokiaľ ide o komisiu, chceme dosiahnuť tú špičkovosť Máme tu snahu regionálnu politiku a výskumnú politiku spojiť. Môže komisia garantovať, že tu bude určitá konkurencieschopnosť, pokiaľ ide o špičkovosť, aby boli zaangažované tak aj východné, ako aj západné krajiny Európskej únie, aby tieto finančné prostriedky boli koordinované. Pri tých štruktúrálnych finančných prostriedkoch, aby tieto boli uplatňované v členských štátoch, ale potom, aby tam boli aj prostriedky na výskum, aby to skutočne bolo v symbióze. Tu mi chýba ešte určitá informácia zo strany komisie, ako to môžeme zabezpečiť. Ďakujem, pán Rubik. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že diskusia o finančných prostriedkoch je kľúčovou, pretože už pri súčasnom systéme dlhov, ktorý máme v Európe, to nevyzerá celkom ružovo, pokiaľ ide o nejakú bujnú dotáciu týchto programov. Preto by sme sa mali zamyslieť, a možno aj pani komisárka, váš kolega, ktorý je zodpovedný za dane, že by sme mali niečo také ako Small Business Act, že by sme mali E, daňový zákon pre inovácie, e, kde by bol vlastne program, pokiaľ ide o zdaňovanie malých a stredných podnikov, že by sme to čo možno najoptimálnejšie týmto spôsobom vytvorili. Ide tu na jednej strane o účtovníctvo, aby na jednej strane sme mali e, náklady, ktoré idú do výskumu, aby podniky vlastne vlastný kapitál a rizikový kapitál mohli vytvoriť na to, aby riziko výskumu si mohli vôbec dovoliť ale to musí byť už dopredu zaslúžené predtým, než sa to vôbec môže uplatniť pre takéto rizikové ciele. A robili ste si už, mysleli ste napríklad už nejakú rovnú daň, pokiaľ ide o výskumníkov. To znamená pre všetkých tých, ktorí pracujú v oblasti výskumu, e, že by sme už nemali daň z príjmu a že by vlastne títo pracovníci mohli pracovať na základe toho, že by sa ich platy zdaňovali na základe rovnej dane. Je to nejaký koncept účinnosti zdaňovacieho systému, alebo by sme sa mohli zamyslieť nad nejakou cestovnou mapou do roku 2020, pokiaľ ide o optimálne zdaňovanie inovačných podnikov? Ďakujem. Grazie, Merkis. Ďakujem, pani Merkis. Uh, uh, ďakujem, pani predsednička, pani komisárka, ďakujem ostatným rečníkom za vynikajúce prezentácie a rada by som sa obrátila na pána Burtona Lee, eh, to, s ktorým sme sa už často stretli aj v Silicon Valley. A čo bolo veľmi zaujímavé, bolo to, že ste povedali, že pre inovácie je nesmierne dôležité, aby sme boli otvorení. To znamená, že na univerzitách máte aj ľudí, ktorí sú starší ako 80 rokov a preto je dôležité, aby sme sa obracali nielen na mladých, ale na tých starších, pretože skvelé mysle nie sú vyhradené len pre mladých a nevždy sú vlastne oni kľúčovou postavou v tých novovytvorených podnikov. A je dôležité, aby sme zapojili všetkých v každom veku. Takže možno, že by ste nám mohli viac povedať k tomuto. Teraz, pani komisárka, rada by som vedela, aké sú základné požiadavky politík jednotlivých krajín, aby e, sa to vlastne zharmonizovalo s európskou politikou. Napríklad v Holandsku sa zameriavame veľa mnoho na rôzne témy, zatiaľ čo to európska politika sa zameriava predovšetkým na e, spoločenské výzvy. Ako to zosúladiť? Aké sú tie požiadavky, aby vlastne sa dosiahli tie ciele tak, ako je žiaduce? A teraz znova pán Lí, hovorili ste o cieľoch pre novo vytvorené podniky. E, skutočne to funguje? Máte nejaké príklady v USA, kde e, stanovenie si cieľov pre tieto nové podniky funguje? Mm, a máte nejakú takú predstavu, pretože už sme hovorili o sektorálnom prístupe zo strany komisie a vy sa zameriavate predovšetkým na software a hovoríte, že my ignorujeme tú moc softvéru. No pán Lee, my nemôžeme byť e, vlastne všetci Eh, inžiniermi tých komunikačných a eh, informačných technológií, pretože potrebujeme aj ďalšie sektory, ale ak budeme mať ten sektorálny prístup, tak eh, toto je vlastne ten úplný protiklad toho, o čom ste hovorili. Je to buď jedno alebo druhé, alebo môžeme mať nejaký mix. Ďakujem. Ďakujem, pani Gutierrez. Cortines. Ďakujem pekne. Mm, ďakujem, mám tu veľa poznámok. Jedna vec ma veľmi dnes zaujíma. Pán Lee hovorí o konceptoch, nie o konkrétnych veciach. A mne sa zdá, že dôležité je, aby sme uvažovali o tom koncepte e, v Európe inovácií, pretože sú tu, je tu tá kultúra inovácií, kultúra dobrej vlády, kultúra hodnotenia, čo potom vedie k adekvátnemu priestoru pre výskum a inovácie. A myslím si, že jedným z problémov v Európe je to, že sa venujeme sektorálnym a fragmentárnym politikám. Myslím si, že je tu veľa rôznych e, takých fragmentujúcich návrhov a priemernosť Mm, je mnohokrát tiež prítomná a častokrát je často e, ťažké zmeniť modely a návyky a tradície. A e, e čo je pre mňa zaujímavé a rada by som povedala, že pokiaľ ide o zmenu modelu to zmenu hodnotenia a zodpovednosti, nuž bez týchto zmien nič nedosiahneme v Európe. Vediac, že teda, e, rada by som sa spýtala dve otázky, Jednu pani komisárky, jedno pána Lia. E, vieme, že Horizon 2020 to nebude tá zázračná palička, ktorá e, zmení všetko, ale bolo by možné, a to je otázka na pani komisárku, bolo by možné sa odvážiť, a určite by ste mali podporu parlamentu, bolo by možné odvážiť sa ku skutočnému auditu, zhodnoteniu, aký problém, aké problémy máme my, členské štáty a univerzity, aby sme mohli navrhnúť zmeny, pretože vy máte ten nástroj v rukách a vy, myslím, že aj chcete urobiť viac, ale neviem, že či vám to dovolia. E, pokiaľ ide o také externé hodnotenie, e, nejaké všeobecné univerzitné hodnotenie e, v Európe, aby sme vlastne otvorili dvere úspechu. Aké sú tieto kľúčové body, pán Lee, ako ste povedali, aby sa zmenil ten koncept kultúry, aký typ reforiem potrebujeme, pretože všetci vieme, že môžeme napríklad urobiť nejakú laserovú operáciu, dotkneme sa dvoch, troch miest, ale my potrebujeme naozaj veľmi radikálnu operáciu. A preto sa vás chcem spýtať na váš názor. Čo teda treba zmeniť? Ďakujem. Pani Toja. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať všetkým rečníkom za to, čo nám povedali. Prvá otázka na pani komisárku. Počuli sme, nakoľko dôležité je pozrieť e, sa na to, ako vlastne vedieť predávať výsledky nášho e, výskumu v Európe. E, mohol by tu byť nejaký taký princíp toho prvenstva v Európe, čo, to, čo vlastne predstavila aj pani komisárka. Takže tak, aby myšlienky, názory našich expertov boli vnímané s vážnosťou a mali by sme to možno viac podpory. Mali by tu byť nejaké podporné aktivity pre vytváranie produktov ako priamy výsledok e, snách e, e, európskych výskumníkov. A po druhé otázka synergie a koordinácie. je to vlastne myšlienka, že by tu mohlo byť pripojenie medzi horizontom a výskumom. Bolo spomenuté Mm, spomenutý fond e, súdržnosti, ako aj nástroj na šírenie excelentnosti. E, ako by sme prostredníctvom možno štrukturálnych fondov mohli vybudovať výskumné infraštruktúry prostredníctvom využitia fondov horizontu a výsledkov výskumu? Mohli by sme to robiť e, interdisciplinárnym spôsobom, tak aby sme vlastne využili e, tieto obidva zdroje financovania. Samozrejme, musíme počkať na návrh komisie pre tieto dva hlavné programy. Samozrejme, parlament bude tiež musieť byť vypočutý, tak aby sme mohli vedieť, aký je ten názor, ale určite ten názor by mal byť zapojený do spolurozhodovania. Ďakujem, pán Johnson. och värdefulla synpunkter i, i det fortsatta arbetet. Men jag tar... To, čo tu odznelo, je veľmi zaujímavé. Ja by som možno, že pokračoval v porovnaní medzi USA a Európou a mám dva, eh, dve konkrétne otázky. Profesor Lee v závere povedal, že univerzitná reforma nie je našou starosťou, ale predsa len to má dopad na to, ako tento rámcový program bude nakonfigurovaný. A pýtam sa, či keď zmeníme program, by sme mohli viac e, otvoriť univerzity. A ja sa taktiež pýtam, či máte konkrétne návrhy. Čo by sme mali spraviť v kontexte horizontu 2020 a prispieť teda k otvoreniu univerzitných štruktúr. Toľko prvá otázka. Druhá. Hovorili ste o Silicon eh, Valley a hovorili ste o tom, čo sa deje vo Fínsku, Švédsku a tak ďalej. Ak by sme chceli posilniť výskum, tak eh, sa pýtam, čo máme spraviť? Ako to máme spraviť? Treba posilniť nejaké špecifické systémy. Vy ste ukázali niekoľko oblastí na mape, ktoré podľa vás eh, idú rýchlo vpred. Má to byť eh, takto, alebo či týmto programom Horizon 2020 posilníme spoluprácu. Čo by, by bolo najlepšie na posilnenie našej schopnosti inovovať v Európe? Zaujímavá, zaujíma ma váš názor. Grazie. Allora diamo adesso la parola. Ďakujem pekne. Bohužiaľ, teraz e, budem musieť požiadať, požiadať našu, našu pani komisárku, aby bola veľmi stručná a samozrejme aj ostatní rečníci, aby sa držali rečníckého času. Dobre, takže budem sa snažiť stručne, pán, pán Eller. A ešte stále pán Eller je tu, vy ste si teda posunuli, presunuli ste sa Takže som rada, že ste tu. Pokiaľ ide o tento rizikový kapitál a finančný nástroj a som to bolo hodnotené nezávisle boli ukázané rovnaké výsledky, takže tie e, peniaze, ktoré boli, boli investované zo strany e, Európskej investičnej banky a komisie, priniesli výsledky a v decembri som sa sa e, stretla s Filipom Majštatom a bola dohoda pozmeniť dohodu o spolupráci, ktorú máme a toto sa urobí vlastne e, tejto inštitúcii bude daná väčšia váha, respektíve tomuto nástroju. Potom sa bude e, budú riešiť otázky výskum, výskumnej a infraštruktúry a potom Európskeho investičného fondu, tak aby sme mohli financovať aj malé a stredné podniky. Toto boli tie uh, kľúčové otázky, uh, pokiaľ ide o tento finančný nástroj. Ja nebudem teraz hovoriť o tomto podrobne, ale určite viete E, nebudem podrobne hovoriť o tomto nástroji vyrovnávania z dlhu. Pán Sukalas a pán Glante hovorili o šírení excelentnosti a o zvýšení účasti. Ja viem, že e, generálny rejiteľ Smith k tomuto sa už vyjadril, takže nechcem opakovať to, čo povedal, okrem toho, že obidva máte pravdu v tom, že synergie medzi štruktúralnými fondami a Horizontom 2020 budú kľúčové na vybudovanie a šírenie excelentnosti v Európe. A vidím, ako spoločne budú postupovať, ako štruktúra štrukturálne fondy budú zapojené do budovania infraštruktúry, do šírenia infraštruktúry, takže tzv. jeho hardware a Horizon 2020 eh, bude poskytovať tzv. nálepku in excelentnosti tejto infraštruktúry a bude poskytovať financovanie, eh, takže tak, aby sme vlastne hm, pozbudzovali profesorov, aby eh, sa zúčastňovali na tejto freštruktúre a šírili eh, excelentnosť. Pani Gutierrez Cortines a pán Kelly hovorili o univerzitách a o ich modernizácii. Samozrejme, obidvaja ste povedali, že toto nie je kompetencií Európskeho komisára, ale tiež viete, že komisárka Vasiliu e, už vydala oznámenia pokiaľ ide o univerzity a ja som tiež veľakrát verejne vyhlásila, že som presvedčená, že urgentne potrebujeme modernizovať náš systém univerzít. Som presvedčená, že už veľmi dlho máme tu takú akademickú bublinu, ktorá ako keby nie je zapojená do spolupráce s podnikmi, s priemyslom, myslím si, ale že toto už je minulosť. Ak, ak univerzity univerzity chcú byť e, na čele, musia byť e, do tohto procesu zapojené. Ak sa pozriete na ten systém, na aký vidíme my v tom európskom výskumnom priestore. Myslím si, že veľmi dôležité bude to, aby ten nábor na univerzity bol otvorený, transparentný a založený na e, vlastne e, výsledkoch. A toto bohužiaľ nie je prípadom v mnohých e, univerzitách v súčasnosti. Toto je výzva, ktorú chceme riešiť v členských štátoch a tešíme sa na vašu podporu, aby ste nám pomohli to vybudovať. To je jedna otázka, o ktorej mi hovorili tiež mladí výskumníci v januári. 95 mladých výskumníkov, ktorí opustili Európu, ktorí sa vrátili do USA, oni sa chcú vrátiť späť do Európy, ale podmienkou je, aby bol e, transparentný systém náboru pracovníkov na univerzity založený vlastne na výsledkoch. Pán Rubik hovoril o daňovom e, systéme, o daňových zmenách. Viete, že sú veľmi ťažké, môžu sa môže k ním dôjsť len z, so súhlasom všetkých 27 členských štátov. Samozrejme, niektorí by to radi videli inak, ale sú tu dobré príklady v niektorých členských štátoch, kde sa zmenili daňové zákony v prospech investovania do inovácie a výskumu. A myslím si, že tieto členské štáty, ktoré to ešte neurobili, by sa mohli pozrieť na takéto návrhy a členský štát, ktorý najlepšie poznám, e, samozrejme to bolo len nedávno nedávno zavedené a zatiaľ sa to ukazuje v veľmi dobrom svetle. Pani Toja e, Ehm, vy, využitie toho princípu prvenstva v Európe, to bolo odporúčanie, ktoré sme neakceptovali ako komisia, predovšetkým, pretože si nemyslíme, že by sme mali mať takéto využitie tohto princípu ako takého všeobecného pravidla, ale myslíme si, že je tu strategický, ak by tu bol e, strategický európsky záujem alebo nejaký veľký nejaká veľká investícia, tak by sme sa na to mohli pozrieť od prípadu k prípadu, ale vždy sme boli pyšní na to, že naše programy výskumu a inovácie sú otvorené a radi by sme pokračovali v tejto tradícii a aby som teda bola stručná, tak túto no, môj príspevok ukončím. Ďakujem pekne. Boli ste veľmi stručné, ale podarilo sa vám odpovedať všetkým. A teraz pán Pedersen. Ďakujem pekne. Pokúsim sa byť čo najstručnejší, pani predsednička. Pán Glante, pán Eller, ak dovolíte, odpoviem spoločne vám obom. My robíme všetko na to, aby sme mohli posunúť vpred program Horizont 2020 a plne si uvedomujeme, že E, pravidlá účasti sú kľúčové v tomto balíku a to je dôvod, prečo o tom hovoríme a budeme na tom hovori- o tom hovoriť aj na nadchádzajúcej rade. My teraz si chceme prejsť celý balík stranu po strane a zanalizovať si to ako celok. A dúfam, že do konca mája to ukončíme, pretože vtedy sa bude kon, konať ďalšia rada a ja dúfam, že dosiahneme túto čiastočnú dohodu a to ovplyvňuje štruktúru ďalšieho rámcového programu. No a o peniazoch budeme hovoriť až potom. A ešte záverom chcem povedať, že my chceme naďalej viesť plodný dialog s Európskym parlamentom. Už sme mali viacero konzultácií. Aj teraz a taktiež dobré zastúpenie na neformálnej rade v Kodani. A do maja, do majovej rady to bude pokračovať. A ako som už povedal, ja dúfam, že naozaj napriek ťažkostiam budeme môcť mať spoločný politický seminár s parlamentom na začiatku mája, takže snažíme sa to stihnúť v tomto čase, aj keď viem, že je to dosť ambiciozne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Bartoli. Ďakujem pekne, ja sa ospravedlňujem, ak náhodou na niekoho zabodnem v mojich odpovediach Pán Eller, vy ste sa pýtali na to, ako sa dajú prispôsobiť poučenia z USA. Ja myslím, že generálne riaditeľstvo na komisii sa intenzívne pozerá na naše programy. Ja myslím, že je to celkom dobrý postup, dobre zorganizovaný. Generálne riaditeľstvo pre výskum konkrétne sa pozera na rôzne americké programy, potom individualistický, neandertálny. Ja dúfam, že to nevyznelo až tak negatívne, ale najviac zmenilo kultúru v európskych univerzitách práve vysielanie delegácií, napríklad návšteva Silicon Valley, Berkeley, Stanford. Čiže pozrieť sa na to, ako sa to konkrétne deje na univerzitách, to malo veľký vplyv. A tie otvorené univerzity fínske, ale aj britské, Znamená aj to, že majú silné študentské podnikateľské spoločnosti alebo spolky. Niekedy je to aj na e, jednotlivých fakultách, napríklad e, obchodných alebo inžinierských. Pri inovačných politikách možno chýba špecifické programovanie, napríklad e, v oblasti vývoja výrubkov to úplne absentuje. Väčšina inžinierských e, škôl ani nepovažuje dostatočne seriózne e, vývoj. Takže preto tá zmena myslenia Treba sa pozrieť na to aj, ako my to robíme. Potom pán Merkis. Ja som spravil si doktorát, keď som mal 48 a MBA, keď som mal 50 rokov, takže ako vidíte, E, berieme celoživotné vzdelávanie vážne, aj keď je to asi dosť nemysliteľné v Európe. Sú aj matky, ktoré sa vracajú po e, deťoch, keď majú 40 a dokončia si vzdelávanie. Takže je dobre využiť potenciál každého. Taktiež ste hovorili o stanovovaní cieľov pre startups podniky. Nie je to veľmi rozšírené, aj keď e, napríklad v Nebraske sa to určite robí. To sú e, štáty, ktoré majú trošku ťažkosti a takéto konkrétne ciele môžu byť napomocné. A potom IKT, software a iné odvetvia. Ja si nemyslím, že sa to navzájom vylúčuje. IKT sa týka všetkých oblastí e, života, všetkých odvetví. Potom mm, Gutierrez, Cortines, áno, dobrá správa je veľmi dôležitá. Aj hodnotenie, evaluácia. Mnohí hovoria, že máme v Európe kultúru, ale my zase hovoríme, že sa kultúra dá ovplyvňovať v podnikoch, v oblastiach. Takže prečo by sme nemohli trošku mať inovatívnejší postoj v, Európe? Google sa rozhodol, o, rozhodol, akú kultúru chce, potom boli vyslané správne stimuly a bolo to veľmi úspešné a majú asi najinovatívnejšiu trvalo udržateľnú kultúru v celom Silicon Valley. A preto sa Google mohol pustiť do takých nových trhov niekoľkokrát. Takže môžeme e, možno, že hovoriť o zmene, vytváraní kultúry. Potom pán Johnson. Nepoznám presné postupy v parlamente, čo sa dá a čo nie, ale niekto musí vystúpiť na pán európskej úrovni a e, žiadať túto reformu univerzit, Ak to nebude Európsky parlament, tak e, e, potom neviem, pýtam sa, kto to vôbec má spraviť. Treba tu nejakého lídra, aby sa to posnulo do stredobodu pozornosti médií aj verejnosti a zvýšiť kvalitu výskumu na európskych univerzitách. Ja som si to všimol na tých e, slabších univerzitách. Naozaj treba si treba začať uplatňovať obchodné postupy. Niektoré sú izolované, napríklad e, v Polsku nevedia moc, čo sa deje vo zvyšku E, sveta, čiže sa pohybujú v akomsi kruhu, nemajú iný referenčný bod. Takže treba venovať určite pozornosť e, vedeckým témam, stratégiám na úrovni rektora a tak ďalej. A taktiež na, na úrovni národných e, agentúrach pre inovácie aj u nás je takáto spolupráca. Môže to poskutnúť mnohé usmernenia. No a špecifické programy, neviem, či je to pre generálne riaditeľstvo pre výskum a Horizon 2020. Ale opäť sa to týka univerzít eh, od rektora až po spodok treba hovoriť o potrebe odbornej prípravy a vzdelávania jednotlivých pracovníkov, čiže spravovanie výskumu, mm, inšpirovať sa aj tým, čo sa deje vo zvyšku sveta v USA. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí vystúpili, pani komisárke, členom rady. Máme obrovský časový sklz, takže budeme aj bezodkladne pokračovať. Obviously yes Hm? Bene, dobbiamo iniziare i nostri lavori. Budeme teda pokračovať v našom zasadnutí. Prosím, zaujmite svoje miesta. Bene, diamo inizio ai lavori. Da... Takže budeme pokračovať. Dando la parola per l'introduzione alla signora Maria. Úvodom dostane slovo pani Carvalho. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vítam všetkých prítomných. Najskôr Chcem povedať, že mi je potešením uviesť túto časť. Ide o dôležitú tému, priemyselné líderstvo a malé a stredné podniky. Konkurencieschopnosť európskych podnikov je dôležitá v súčasnom uh, prostredí, ale konkurencieschopnosť trochu klesla v posledných rokoch je to previazené aj s výsledkami e, výskumu, deje sa to viac menej v tretich krajinách. A to aj napriek tomu, že výrobky sú určené na spotrebu v Európe. No a v tomto kontexte je teda niekoľko cieľov, ktoré musíme dosiahnuť, napríklad účasť inovatívnych malých a stredných podnikov, Treba ju posilniť v kontexte horizontu 2020. Treba podporovať výskum, vývoj a aj inovácie. Naviac, okrem týchto všeobecných cieľov, sú tu štyri výzvy, ktoré podľa mňa si vyžadujú najväčšiu pozornosť a poviem konkrétne, o ktoré ide. Poprvé, ako zaručiť, že naše priemyselné líderstvo bude dostatočne široké na to, aby sa zohľadnil nielen pilier o priemyselnom líderstve, ale aby tu bola aj súčinnosť s ostatnými dvoma piliermi v rámci Horizontu 2020 účasť malých a stredných podnikov a priemyselné líderstvo sa musí týkať aj excelentnosti a e, spoločenských víziev tých, tých ďalších dvoch pilierov. A ako to dosiahnuť? Taká je otázka. Potom ďalšia otázka, ktorú kladiem, ako zaručiť, že Horizon 2020 bude e, pokrývať celú e, oblasť od výskumu až po trh Zatiaľ je to dosť vágné, hlavne keď sa hovorí o poslednej časti inovatívneho reťazca. Potrebujeme pilotné projekty, vlajkové projekty a tak ďalej. Ako sa teda môžeme posunúť vpred. A taktiež e tie mnohé nástroje, ktoré máme k dispozícii. Podľa mňa ich je dokonca príliš veľa. Dôležité je zredukovať ich počet, vyselektovať tie, ktoré sú asi najvhodnejšie na dosiahnutie toho, o čo nám ide. Niekoľko príkladov GTI, GP, i PPP a tak ďalej a tak ďalej. Takže musíme to zracionalizovať, zjednodušiť, vybrať tie najúžitočnejšie. A na záver je tu otázka zásadná financovania demonstrácie alebo dokazovanie a pilotné projekty sú dosť drahé a preto chceme využiť e, prioritne štrukturálne fondy a taktiež musíme zaručiť súlad s e, pravidlami pre štátnu pomoc, ktoré platia v EÚ. A ja sa teraz teším na diskusiu a rada si vypočujem vaše podnety, návrhy, ako by sme zvládli túto výzvu. Ja som spravodajkyňa pre túto špecifickú oblasť implementácia Horizontu 2020 a preto ma veľmi zaujímajú podrobnosti a budem vás teda veľmi pozorne odpoved- e, počúvať, ako odpoviete na mm, otázky, ktoré som položila, pretože ten diabol sa skrýva v detailoch, ako sa hovorí. Takže sa teším na toto dôležité zasadnutie dnes po obede. Ďakujem pekne teraz pán Skinner. Ďakujem pekne, pani predsednička. Čo najstručnejšie Európa sa niekedy točí v kruhoch, keď sa hovorí o e, financovaní malých a stredných podnikov a to líderstvo prichádza z iných častí sveta a nie z Európy. Máme najlepšie nástroje financovania a máme ale aj tie najhoršie. No a počas krízy v podstate všetci odsudzujú finančné nástroje a inovácie, Jednoducho sa to tu trošku miešať tie dobré a tie zlé. Treba si tam teda položiť otázku financovania malých a stredných podnikov. Mali sme plán na začiatku roku 2000 e, a komisia sa zamerala na e, jednotlivé postupy a právne a tak ďalej. A taktiež je tu príklad nových trhov. A potom ešte ďalšia zásadná otázka. Podniky e, nevzniknú len tak. Jednoducho musia byť buď blízko podnikov alebo univerzít, klastrov, ktoré treba nejak umožniť. Ale samozrejme nemáme vymýšľať niečo umelé. Musíme ale zvýšiť mieru zamestnanosti v Európe. Takže Horizon 2020 a úspech závisí od súkromného sektora, ktorý sa musí vyvíjať súbežne s týmto nástrojom. No a je tu aj ten kontroverzný prístup, síce, že máme verejný sektor, takže treba využiť e, prostriedky daňovníkov. Ale ja, tak ako pani Carvalho, aj ja sa teším na odpovede na tieto otázky. Grazie. E, Skinner, e, diamo... Ďakujem pekne, pán Skinner, a hneď dám slovo aj pánovi inžinierovi Wernerovi, ktorý je predseda výkonnej rady Nemeckého centra Eurospace. Ďakujem pekne, je pre mňa veľkou cťou byť tu. Budem sa snažiť byť čo možno najrychlejší, aby som toto líderstvo prezentoval aj v rámci časového. My tu prezentujeme niečo, čo nazývame globálne výzvy a väčšina z týchto výziev sú dosť konkrétne, takže mali by sme sa snažiť aj nájsť konkrétne riešenia. Zároveň však tu máme aj iné výzvy, ktoré by som ja nazval nie konkrétne výzvy a to je určitá zvedavosť ľudstva, pokiaľ ide o vedomosti pre zajtrajšok. A keď sa na toto pozrieme, mali sme kombinovať tieto naše kroky nielen nejako náhodne, ale celkom jasným konkrétnym spôsobom. Tento obrázok vám ukazuje tieto vzťahy, to znamená od základného výskumu prejdeme k trhu, to je to, čo my nazývame od invencie k inovácii a to je prízbeh o zvedavosti a výzvach trhu. Teraz vám dám niekoľko príkladov, pokiaľ ide o oblasť letectva a vesmíru, výskumu vesmíru ako takého kde my takéto líderstvo v priemysle lietadiel, satelitov, ako aj pozorovacích systémov Zeme. A my tu máme kľúčové faktory úspechu. Treba akceptovať celkovú potrebu európskej spolupráce na všetkých úrovniach, treba politickú vôľu na vytvorenie a posunenie európskych sektorov, vytvoriť rozvoj spoločných európskeho výskumu, inovácií, stratégií a zainvolovať všetky zúčastnené strany, stratégie implementácie harmonizovaným spôsobom v kontexte individuálnych zodpovedností v európskych, národných, regionálnych, súkromných spôsoboch výskumu a potom aj financovanie európskych, národných, regionálnych úrovní no, za spolupráce patričných nástrojov. A takisto je to aj reťazec tej hodnoty hospodárskej hodnoty, ekonomickej hodnoty. To, čo tu vy vidíte, tento inovačný proces potrebuje finančné prostriedky od samého začiatku až do určitej fázy, kde priemysel to potom preberie. A to nie je iba určitá predstava, to je, platí práve pre uh, vzdušný priestor uh, určitú pripravenosť pre jednotlivé sektory. Vidíte tu jednotlivé systémy a kroky, ktoré sú tu definované. A v týchto krokoch tu zase máte aj dobre definované, ktorú úlohu zohrávajú národné výskumné centra, kde je úloha akadémie a vysokých škôl univerzít. To znamená tá pripravenosť, technológia, to je ten, level 3. Tam ide o spoluprácu s akadémiami zasa level 3 až 5 až 6, tam je vytváranie nových technológií, spolupráci s priemyslom a tak ďalej a tak ďalej a takisto aj vzdelávanie mladých výskumníkov. To je veľmi dôležitý bod. To znamená Nemecké centrum pre vzdušný priestor je nemeckým výskumným centrom. Ide tu e- výskum aeronautiky. Zároveň je našou misiou a poslaním a to s tým súvisí. Vidíte tu, že tu máte červenú časť, kde sa hovorí, aby sme premostili rozdiel medzi základným výskumom a inovatívnymi aplikáciami na transfer vedomosti a výskumu do jednotlivých sektorov priemyslu. Tak to je súčasť nášho vnímania našej práce. Vzdušný priestor, ako viete, tam máme celosvetovú spoluprácu, to znamená, že my pokrývame nielen národné potreby, ale spolupracujeme v rámci Európy E, v rámci EEDA s našimi partnermi a sme skutočne spokojní, že v horizonte 2020 by tu mala byť možnosť napríklad na spoluprácu s ostatnými znácov, pokiaľ ide o vesmír. Keď sa pozrieme na aeronautiku, tak tam je celkom jasnú agendu, program. Tá začína z AKARE, kde máme štyri e, definované ciele. Ide tu od potrieb spoločnosti a trhu až po priority výskumu a vzdelávanie a úspech týchto, tohto výskumu a programu pre inováciu. To berie do úvahy aj to, čo my robíme. To znamená, aeronautiku a vzdušný transportný systém je pre nás prioritou pre ďalší rast. Sústredíme sa na požiadavky infraštruktúry a Snažíme sa spolupracovať s ostatnými štátmi a ide o spoluprácu s motivovanými ľuďmi a treba zabezpečiť spoluprácu na všetkých úrovniach, od malých a stredných podnikov až po väčšie podniky. A teraz prejdem do vesmíru. Vo vesmíre máme takisto medzinárodné stanice, výskum je s týmto takisto súvisí, ale takisto máme aj dôležité aspekty, ako napríklad otázku otázku európskeho vzdušného prístavu a všetky tieto aspekty, ktoré sme tu analyzovali. Máme tu vlajkové programy ako napríklad Galileo a GMS, GMES. Treba si uvedomiť, že to musí byť finančne pokryté. Ide iba o to, že či tu ide aspekty ako také. Nie, pozrieme sa iba na Galileo kde Galileo môžeme urobiť niečo pre spoločenské potreby. Áno, môžeme redukovať napríklad hluk pri letiskách tým, že budeme satelitnými systémami robiť lepšiu navigáciu, alebo môžeme zabezpečiť bezpečnosť a vlakov, využívať systém včasného varovania a vyhneme sa takto haváriám a kolíziám. Takisto Galileo rieši problém s energetikou obnovuje sa tu, využíva sa tu potenciál nových zdrojov energie, ako voda, vzduch, biomasa a tak ďalej. A nechceme mať iba priemyselné líderstvo, ale pokiaľ ide o priemysel, tam je dôležité zakomponovať aj verejný sektor. Tento verejný sektor si definuje jednotlivé štáty po svojom ESA, Európska agentúra pre výskum vesmíru, ako aj iné agentúry to znamená, je dôležité, aby sme toto európske priemyselné vodcovstvo udržali. Treba podporovať programy pre výskum, na to, aby sme vytvorili výskumné stratégie pre inovácie, na to, aby sme zabezpečili patričné financovanie na národnej a na z európskej úrovni, aby sme pre Horizon 2020 eh, vytvorili podmienky v kontexte EU 2020 a treba využívať rozličné nástroje na všetkých rovinách, od malých projektov až po veľké projekty. Musíme zabezpečiť atraktívne schémy financovania pre všetkých aktérov výskumu a treba podporiť aj udržateľnosť tohto reťazca hospodárskych pridaných hodnôt. A na ďalšom obrázku vám ukážem, čo to znamená nestačí iba prejsť z jednej disciplíny z aeronautiky e, potom k lietadlu, k základnému výskumu a odtiaľ k trhu, ale mali by sme sa snažiť určitú cez, prepo, cez prepojenie, napríklad aeronautika a vesmír, to súvisí s robotikou a ostatnými. To znamená, systém push and pull je pre tento reťazec veľmi dôležitý od invencie po inovácie. To je otázka, ako by sme to zabezpečili, túto cezsektorovú spoluprácu. Potrebujeme spoluprácu a transfer informácií medzi jednotlivými disciplínami na to, aby sme túto spoluprácu na jednotlivých leveloch a medzi jednotlivými inštitútmi zabezpečili, tak aj medzi priemyslom a týmito výskumnými inštitúciami už sa ukazuje, že výsledky z jednej disciplíny môžu byť prospešné zasa pre ďalšiu disciplínu. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Grazie, signor Warner. La parola ora Chiara De Caro. Ďakujem pekne, pán Warner. Teraz pani Chiara De Karo z Európskej asociácie, obchodnej asociácie. Okay, thank you for the invitation. And, uh... Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem, že ste tu ostali. Je ťažké uh, sa naďalej sústrediť aj po uh, prezentácii pána Burtona Lee, ktorá bola veľmi vzrušujúca, veľmi zaujímavá. Ja som generálna rejiteľka ETAN. Eh, je to vlastne Európska obchodná asociácia pre eh, podnikateľských anil, business angels. A rada by som vám vysvetlila, prečo som vlastne tu a prečo teda eh, som relevantná tu v tejto diskusii len aby sme objasnili, že všetci vlastne hovoríme o tom istom koncepte. Rada by som vám vysvetlila, čo identifikujeme ako čo identifikujeme ako business angel, čiže anielov obchodov. E, neviem, či ste už e, niekedy o tom predtým e, počuli. Je to vlastne súkromná osoba, ktorá investuje svoje peniaze E, do napríklad novovzniknutých podnikov. Táto osoba je zodpovedná za svoje vlastné investície a rozhodnutia. To je vlastne rozdiel medzi tými inými formami investície. Takže on príjma, táto osoba príjma rozhodnutia o konečných investíciách. E, táto osoba dáva k dispozícii e, peniaze podnikateľovi a potenciálni klienti sú vlastne jeho sieťou kontaktov. Samozrejme musí rešpektovať isté pravidlá etické, mm, etického kódexu, proti praniu špinavých peňazí a podobne. môžeme dať, uviesť príklad asi 250 tisíc eur, to sú nám dvaja, traja investori, ktorí investujú spolu toto nazývame finančnou reťazou, e, takže vidíte, že spoločnosť väčšinou ide väčšinou k tým trom f to je Friends, Family a a fools, e, čiže priatelia, rodina, blázni. A, a e, preto vidíte vlastne, že veľmi ťažké hľadať peniaze. Je to kritická fáza medzi tým výskumným projektom a komercializáciou projektu. Táto, tento priestor je pokrytý tými novými aktérmi prostredníctvom týchto super angels a podobne a snažíme sa byť reprezentatívnymi ako asociácia všetkých týchto aktérov, čiže od 250 tisíc eur do 5 miliónov eur. Tu vidíte loga spoločnosti, ktoré boli podporované takýmto, takýmito anielmi. Vidíte, že e, tí, mnohé tieto loga sú teraz už veľmi dobre známe a to znamená, že podnikateľské e, centra podporuje, podporujú aj zamestnanosť a ekonomický rast dlhodobého hľadiska. E, čo hľadajú takíto podnikateľskí alebo anieli obchodu? sam vždy e, nám hovoria, že najdôležitejších e, pre, ňou, pre nich je tým a tá kvalita tých ľudí, do ktorých investujú. E, mal by byť jasný podnikateľský plán, jasná obchodná stratégia, samozrejme dôležitým faktorom je to, či je tam prístomné IP alebo nie. Ehm, každý rok tak dochádza k investíciám asi do 20 tisíc spoločností. Ako sú organizované tieto spoločnosti, tento obchod, ako sa robí? Ehm, funguje to prostredníctvom misích skupín na regionálnej ehm, úrovni, ako aj sektorálnej úrovni E, podnikateľský model takýchto sietí je veľmi, môže byť aj veľmi iný, je e, podporovaný napríklad prostredníctvom vlády, niektoré sú súkromné, e, vyžadujú sa členské poplatky alebo aj poplatky z úspešnosti, ale väčšinou sú to skupiny anielov, ktoré, ktorí Samozrejme, e, sú tam skupiny, ktoré najprv filtrujú tie žiadosti alebo kontrolujú a potom sú zasielané tým anielom. E, podporujú sa individuálni investori, tiež zastupujeme e, jednotlivé fondy a individuálnych investorov. Takže to robíme v Bruseli. Nemám teraz dosť času, aby sa mohla detálnejšie vám o tomto povedať. Len teraz niekoľko čísel o objem trhu, asi 3,5 miliardy eur za rok. To je veľmi nízke v porovnaní s USA. E, počet anielov asi 75 tisíc, začal čo v USA asi 300 tisíc to sú údaje, ktoré sa týkajú len našich členov. Toto je rozdelenie investícií. Je to tu možno ťažké vidieť, ale najbežnejšie sektory sú IKT, e, medicínske technológie, čistiace technológie a tu sú vlastne tie najvyššie e, objemy, e, aj najväčšie kontrakty, zákazky. A to bol taký všeobecný úvod, čo robíme ako asociácia a prečo som tu. Som tu, aby som vám povedala o našej skúsenosti za posledné dva roky. Vedieme európsky, alebo vedli sme uh, európsky projekt, ktorý bol uh, založený s cieľom podporiť financovanie a odbornú prípravu, pokiaľ ide o rôzne spoločnosti. Boli sme požiadaní, aby sme sa pozreli na novozniknuté podniky, asi 20 tisíc e, e, spoločnosti, ktoré by mali dostať peniaze z e, fondov EÚ a ktoré boli skontaktovaní s investormi, boli skontaktovaní s našimi investormi a potom dostali aj príležitosť samozrejme prezentovať sa pred investormi. E, tento projekt trval dva roky, alebo teda dva a pol roka. Organizovali sme niekoľko podujatí po celej Európe, pozvali sme všetkých týchto výskumníkov z Eh, univerzít, ktoré prezentovali svoje programy pred investormi a na konci programu, ten program sa už takmer končí, alebo sa chýli ku koncu, eh, tak máme isté zistenia, a eh, sú isté politické odporúčania komisii čo by sa mohlo zlepšiť na spôsobe, akým sa hodnotia výskumné programy. Najdôležitejšie zistenie bolo to, že medzi všetkými týmito výskumnými programami, ktoré sú financované EU, iba niektoré sa dostanú do komer, komerčnej fázy a prečo sa to tak deje? Pretože investícia je veľmi riskantná alebo kvôli niečomu inému? E, nie EÚ. E, jednoducho tu z pohľadu výskumníkov chýba ten počiatočný kapitál. E, Ehm, poskytli sme všetky e, zoznamy, respektíve sme sa rozprávali so všetkými výskumníkmi, ktorí boli financovaní EÚ a bolo veľmi ťažké ich presvedčiť, aby prišli, aby sa s nami stretli. Ehm, bolo potrebné vysvetliť ten koncept ehm, investície v počiatočnej fáze a na druhej strane, čo tu chýba, je tu nedostatok informácií aj zo strany investorov. Nie je veľa bank, kde by vlastne e, mohol, alebo veľa priestorov, kde by sa investori mohli prezentovať. Aj tieto projekty, kde by mohli byť prezentované, je veľmi e, ťažké, aby investori zistili, identifikovali ten potenciál projektov a nemôžete e, pozvať projekty výskumu a vývoja v sú potrebné vla, ich vlastné podujatia a investori by mali vedieť, že sú takéto podujatia, kde sa prezentujú tieto výskumné projekty. A samozrejme, potom je tu význam aj ochrany duševného vlastníctva, práv duševného vlastníctva. Veľmi rýchlo tie odporúčania pre zákonodarcov, ktoré už boli eh, spomenuté pánom Bartonom, keďže už sme trošku hovorili aj pred týmto podujatím. Eh, takže poprvé eh, zvýšiť kapacitu Eh, investori by mali byť zapojení do všetkých fáz projektu. Poprvé, keď komisia hodnotí projekty, eh, podnikatelia, investori aj vlastne eh, zainteresované strany z trhu by mali byť tam, aby zhodnotili tieto projekty, mali by tam byť vo všetkých fázach, mali by byť pripravení už od začiatku projektu, nie až vo veľmi neskorej fáze to je užitočné aj na e, uľahčenie e, cesty výskumníkov z výskumu až na trh. E, takže zapojiť investorov do celej tej fázy procesu a samozrejme to je otázka toho, aby si investori boli vedomí týchto možností a by mohli byť pripravení investovať a potom in, existencia ako financujúcich fondov, existencia odporúčaní, ktoré existujú na krosektorálnej báze pre Európsky sektorový fond, ktorý spolupracuje s týmito anielmi obchodu. E, spoločne s týmito fondmi tiež by som chcela zdôrazniť, tak ako už povedal pán Rubik, e, význam daňových e, úľav a stimulov. E, je to aj na, e, malo byť aj na miestnej úrovni. Ukázalo sa, že daňové stimuly sa uvádzajú alebo zavadzajú nielen pre inovatívne spoločnosti, ktoré platia menej daní, ale aj pre investorov, ktoré e, platia menšie dane pri takýchto inovatívnych e, investíciách. A že je to zatiaľ taká miestná otázka, ale rady by sme to riešili aj e, prostredníctvom odporúčaní z členských štátov. Potrebujeme stimulovať naše trhy a prostredníctvom Horizontu 2020 máme šancu to urobiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Loredana Guinea, ktorá je členkou spoločnosti SEFIC, spoločnosti pre výskum a inováciu. Ospravedlňujem sa za pána Fulgerio, ktorý bohužiaľ nemohol dnes prísť. Budem prezentovať jeho prezentáciu v jeho mene. ciele Európy 2020 sú naozaj vysoké. Videli sme mnoho politík, ktoré boli navrhnuté, pokiaľ ide o nízkouhlíkovú ekonomiku, na no, roku, cieľe do roku 2050, ktoré sú potrebné. A e, samozrejme, ktoré vytvárajú vysoké očakávania. Je celkom jasné, že na to, aby sme dosiahli tieto ciele, je práve kľúčová inovácia a je potrebná. Keď hovorím o inovácii, tak to nejde iba o nové podniky, tie, ktoré boli práve založené, ale hovoríme tu aj o omladzovanie nášho priemyslu a spoločnosti. Potrebujeme tento nástroj Horizon 2020, potrebujeme mu dať to, čo potrebuje. Ide tu o jasný, silný politický signál, tak pokiaľ ide o finančné aspekty, ako aj pokiaľ ide o určité rámcové danosti, aby sme ukázali, že my sme ochotní bojovať, zabojovať za konkurencieschopnosť našej spoločnosti v Európskej únii, za naše podniky, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť. Takéto zjednodušovanie byrokratického zaťažovania a treba v tomto smere pokračovať. My len očakávame, že to nebude že sa to nemenie účinku, účinku, pretože tieto finančné nástroje musia byť integrované a koordinované a ja som počul, ako povedala aj pani komisárka, ponúka určité vysvetlenia, určité symbiózy týchto troch pilierov to je vynikajúce, my len musíme vyčkať, ako to bude fungovať v praxi a napríklad nejaký praktický nástroj bolo využívanie, využívanie, využívanie technologickej platformy Európskej únie, kde sa využívajú inovačné princípy. Jedna z tých záležitostí, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť v horizonte 2020, je rozlišenie medzi inováciou a výskumom, pretože nie sú tieto totožné. Inovácia e, vychádza z výsledkov výskumu a transformuje ich na trh. Toto je ten pilier priemyselného vodcovstva, ktoré už spieje k tej finálnej fáze, to znamená smerom e, na trh spotrebiteľovi takáto inovačná politika musí byť skutočne efektívna a týmto spôsobom sme ju vlastne zahájili. Na to, aby sme zjednodušili manažment projektov a podávania správ, musia byť konkrétne stanovené pravidlá. My vítame 35-percentný prach, pokiaľ ide o participáciu malých a stredných podnikov, ale potrebujeme objasnenie, aké nástroje budeme využívať. Takisto je dôležité, aby sme urobili stimuly nie len v kontexte inovatívnych malých a stredných podnikov, ale častokrát zabúdame na tradičné malé a stredné podniky. Keď hovoríme o malých a stredných podnikoch tradičného charakteru, tak vlastne hovoríme najčastejšie o takej tradičnej výrobe, v tradičnom výrobnom odvetví a aj tu sa dajú uplatniť inovatívne prvky, pretože sú základom nášho hospodárstva a skutočnosť, e, skutočnosť zostáva, že by mohli byť veľmi prospešné pre Európu a mohli by mm, zaradiť tieto podniky, takéto inovatívne postupy aj medzi tie najúspešnejšie podniky na svete. Musíme byť pozorní, pokiaľ ide posilňovanie spolupráce medzi malými a strednými podnikmi a veľkými podnikmi, pretože už som počula dnes, niekto to uviedol, že jednoducho neprich takéto podniky neprichádzajú z čista jasná. To je pravda, pretože jednou zo silných stránok Európy je to, že hladké, integ- hladká integrovaná sieť malých a stredných podnikov už u nás funguje. To, že sú si blízke, ehm, aj z geografického hľadiska, to je jedna z veľkých výhod týchto európskych podnikov, pretože môžu takýmto spôsobom budovať na svojich spoločných skúsenostiach pokiaľ ide o priemyselné ovocovstvo, nemalo by to byť vyhodnocované iba na základe vedeckých kritérií, ale aj na základe dopadu na trh a určité evaluačné kritéria by mali byť rozvinuté aj v tomto zmysle. Je uvítania hodné, aby hodniť, hodnotitelia z priemyselného sektoru prispeli v istej forme tejto perspektíve. pokiaľ ide o informovanie o plnej, plných nákladoch pre malé a stredné podniky, sa využíva tzv. analytické účtovníctvo. Myslíme si, že projekty PPP a JTI by mohli byť dôležitými nástrojmi pre rozvoj projektov výskumu a rozvoja, avšak musíme sa pozrieť hlavne na priority. Ako to tu už odznelo, všetko závisí od detailu. Ako to vlastne môžeme celé spustiť, aby to fungovalo? Projekty PPP by sa mali sústrediť na inovačnú stránku a musia byť adaptované práve na inováciu. Mali sme rámcový program, ktorý bol 100% zacielený na výskum. Inovácia však potrebuje byť adaptovaná možno na nové nástroje, respektíve vyžadujú si nové nástroje. Pokiaľ ide o PPP, tieto sú určitým nástrojom, ktorý je blízky trhu a sú tým kritickým prvkom, ktorý je pre nás tak veľmi potrebný. Členské štáty a ich zaangažovanosť je veľmi dôležité, aby Európska komisia koordinovala členské štáty a ich aktivity na to, aby zabezpečila lepšiu definíciu iniciatív spoločných program, spoločného programovania. A teraz by som povedala pár slov aj o chemickom priemysle a udržateľnosti čo môžeme urobiť napríklad my, nielen členské štáty, Európska komisia alebo Európsky parlament, pretože tu nejde iba o peniaze. Naše podniky budú inovatívne aj naďalej v celosvetovom meradle, avšak to, čo my potrebujeme, aby sme priniesli tú hodnotu, v zmysle Európy, pretože ako Európa stojíme v konkurencii so zvyškom sveta, potrebujeme inovačný model, ktorý by pasoval pre potreby Európy a inovačný model, ktorý by vychádzal z tých silných stránok, ktoré máme v Európe. A, a ja by som rada rozlišovala medzi tým hos, medzi tým reťazcom hodnot, a reťazcom inovácií. Inovačný reťazec ten e, vedie od inovácií k trhu a hodnotový reťazec ten zasa vychádza od toho samotného spostredkovateľa surovín až po spotrebiteľa. Tento hodnotový reťazec je pre nás veľmi dôležitý, pretože ten vychádza z tej blízkej geografickej proximity, ktorú tu máme, aby sme mohli dosiahnuť ten prelom, ktorý Európa momentálne tak veľmi potrebuje. Tento model by mohol viesť k stimulom jednotlivých fáz tohto reťazca. To znamená, tie jednotlivé sektory v rámci tohto reťazca by mali mať pocit, že to celé smeruje ku konvergencii technológií, k novým výrobkom, omladeniu sektora ako takého a tak ďalej a tak ďalej. A z tejto perspektívy európsky chemický priemysel ako sektor v Európe sa poprvýkrát objavuje e, s určitým inovačným driveom, ťahom, pretože si uvedomuje, že by mohol byť rovným partnerom v inovačných partnerstvách, ktoré teraz uzreli svetlo sveta, či už ide o suroviny, alebo udržateľnosť zdrojov, alebo o tzv. smart cities. A na záverom by som chcela povedať, že momentálne v Európe sa nachádzame v situácii, taký, že ešte sa musíme usilovať o to, aby skutočne sme mohli povedať, že je aj Vlk City aj koza celá. Ja by som chcela povedať, že v kontexte finančného a inovatívneho rámca musíme urobiť potrebné kroky smerom vpred, musíme dať určitú nádej, musíme ponúknuť určité vízie, možnosti, pretože inovácia nie je iba o riešení problémov, ale aj o určitých ambíciách, ašpiráciách e, a snahe preskúmať nepoznané. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Ford. Ďakujem. E, ďakujem pekne za fantastické prezentácie. E, otázku na pani Áro v Veľkej Británii máme štrukturálne fondy, ktoré sa používajú tiež spoločne s e, podnikateľským s financovaním finan, um, rizikového kapitálu, ale nie predovšetkým len pre tie malostredné podniky, ktoré boli financované z európskych peniazy. Myslíte, že by bolo dobré vyčleniť nejaké peniaze konkrétne na tento účel, pretože eh, možno nie všetci výskumníci eh, chcú vlastne pomýšľať hneď na tú kom- komercializáciu v tom rannom štádiu, ale samozrejme bolo by potrebné dostať produkty na trh a bolo by teda, myslíte si, že dobre vyčleniť nejaké peniaze pre malé stredné podniky, tak aby e, bol vlastne tento rizikový kapitál e, spolufinancovaný prostredníctvom týchto anielov obchodu. Ďakujem, pani Thompson. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Mám otázku Myslím si, že musíme diskutovať o e, tých základoch a to je, ako definujeme priemysel, pretože v angličtine priemysel znamená všetky sektory, ale v Nemecku to znamená výboru, e, výrobu. A často e, vlastne, keď sa robí výskum pre podniky, tak musíme e, si uvedomiť, že nehovoríme len o tých hmatateľných, e, o hmatateľnej ekonomike, ale hovorili sme o tom aj včera, že asi 40 v, je v, v, v sektore IKT a aplikácií ako môžeme vytvoriť viac peňazí na to? Peter, ty si z Veľkej Británie menej ako 15 je zamestnaných vo výrobnej, e, vo výrobnom priemysle. Vy máte napríklad veľmi veľký e, tvorivý priemysel. Ako môžeme e, využiť výskum pre kreatívny priemysel. E, často tu hovoríme o chemickom priemysle, o softvere a tak ďalej, to rešpektujem, ale myslím si, že zaujímavé by bolo, keby sme si tiež vypočuli to, ako robíme výskum pre ten nehmatateľný, uh, nehmatateľnú ekonomiku, napríklad turistický priemysel v, v, na Malorke e, pretože vidíme veľké demokratické zmeny v Európe a musíme preto ako hovorím, definovať, čo rozumie pod tým slovom industry alebo priemysel a ako to e, zapojiť alebo začleniť do toho rámcového programu. Ďakujem pekne, pani Gojč. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán Werner ma inšpiroval svojou prezentáciou, pretože je jasné, že procesy inovácie si vyžadujú e, výnimočné plánovanie, dlhodobé plánovanie, pretože iba, iba také plánovanie môže zobrať do úvahy všetky tendencie a všetky okolnosti. Mám otázku na pána Wernera. Ako môžeme presvedčiť e, toho nákupcu, aby si kúpil vysokotechnologický produkt, keďže hovoríme o týchto produktoch, ktoré sú naozaj technologicky náročné. A teraz otázka na pani Káro. Ide tu o nedostatočné prezentovanie výsledkov výskumu e, a práce týchto anielov, pretože mnohokrát títo anieli nemajú dostatočné prostriedky, aby e, robili ten výskum. To musia robiť univerzity, tieto musia e, napríklad robiť výskum nejakého produktu alebo služieb, ktoré sa rozvíjajú a vyvíjajú. A to nám chýba. Mnohokrát výskumníci sa zameriavajú na iné veci, keď e, mm, si vykonávajú svoju prácu, pretože ale v podstate oni sú tí jediní, ktorí môžu robiť ten výskum e, nejakého produktu, ktorý sa má potom uviezť na trh. A potom ten rezi, rizikový kapitál. Rizikový kapitál musia podporovať tie potrebné inštitúcie. Čo potrebujú tí anieli pod, potrebujú, aby ich niekto presvedčil o tom, že nejaký produkt je ideálny. Ďakujem pekne. Teraz odovzdám už slovo pánovi Wernerovi, aby eh, skrátke odpovedal. Takže poprvé, čo je priemysel, eh, samozrejme, nepovedal by som, že priemysel to je len výroba, je to aj ja neviem, medicína, je to aj tvorivý priemysel, poľnospodárstvo a tak ďalej. To je prvá eh, otázka. A teraz, ako zaručiť, že ten produkt pôjde na trh? Áno, máte pravdu, že výskumníci väčšinou nie sú tí, ktorí robia vlastne nejakú eh, reklamu tomu produktu konkurencieschopnosť, e, atraktívnosť, funkcionalita produktu je dôležitá. Napríklad e, v tom v leteckej, v leteckom priestore a v letectve je to jednoduché. Tam máte produkt, produkt je certifikovaný a to sa môže urobiť aj e, v iných sektoroch, napríklad ak sa pozriete na mobilné telefóny, tak sú predávané aj keď nefungujú a takže to je vynikajúci príklad, eh, keď funguje veľmi dobre uh, eh, PR. Eh, treba zaručiť samozrejme dobrý produkt, atraktívny, funkčný produkt a potom samozrejme títo mladí podnikatelia potrebujú istú vlastne osvetovú kampaň, respektíve robiť reklamu produktu. Ďakujem pekne, pani Chiara De Caro. Um, uh, Otázka o malých a stredných podnikov úplne súhlasím. Ich úloha je kľúčová, ale aj podpora inovácií, možno aj v kontexte tých väčších podnikov, to chyba v Európe. Dobre sa to tu opísalo, ten domino efekt financovanie inovácií malých a stredných podnikov. To by mohlo rozvinúť celý ekosystém. E, situácia sa však mení. Vidíme účasť veľkých podnikov v tých skorých fázach. Veľké podniky na svete a v Európe majú záujem na vytváraní nových podnikov, takže sa to hýbe ale treba naozaj podporiť tie inovatívne malé a stredné podniky. Tie môžu pritiahnuť aj cez hraničné financie viac v porovnaní s tými novovzniknutými podnikmi. Potom výskumníci, áno, súhlasím, nemajú možno čas, nemajú práv, správne zručnosti, v podstate nie sú tou povolanou osobou a preto by mali mať nejakého odborníka na marketing, ak teda nechcú nejakú, nejaké odborné školenia. Takže treba využiť skúsenosti niekoho iného, napríklad aj toho uh, business angel. Ďakujem. Grazie. Loredana Guinea. Ďakujem pekne. Teraz uh, pani Guinea. Ďakujem pekne. Ja budem hovoriť o výrobe, ktorá je často prítomná. Musíme sa pozrieť na silné stránky Európy, či sa naozaj, naozaj môžeme vyrovnať druhým, napríklad v oblasti IKT v súčasnosti, taktiež či sme naozaj spravili všetko na zabezpečenie strategických európskych záujmov ja si to e, nemyslím. Uvediem príklad. Solárne slnečné panely. My sme ustočnili výskum a vývoj tu v Európe, ale všetky sa vyrábajú v Číne a my ich potom od nich kupujeme. Takže si naozaj myslím, že musíme sa zamerať na potreby Európy, na to, čo Európa môže dosiahnuť, a to prostredníctvom nástrojov, ktoré už teraz máme. Nemáme toľko peňazí ako Američania pre výskum a vývoj, ani ako Čína. Nemáme ani rovnaké e, štruktúry správy veci. U nich to niekedy môže ísť rýchlejšie, keď si to želajú. Ale musíme sa s tým vyrovnať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Karvaľo. Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať e, rečníkom. Vypočula som si viacero odporúčaní. Možno budem hovoriť e, o tom, čo hovorila kolegyňa Brita Thompson. E, definícia priemyslu musí byť všeobecná. Chcem však pripomenúť, že IKT figuruje v návrhu komisie v rámci priemyselného líderstva. Tu IKT je prvým bodom a má to veľkú relevantnosť. Možno, že by sme to mohli rozšíriť aj na iné oblasti. A taktiež sa, sa zasadzujem za ten prístup z dola, z dola nahor a nemalo by sa to týkať iba prvého piliera, ale aj druhého a tretieho, aby bola zvýšená flexibilita a dokonca treba rozšíriť definíciu priemyslu v porovnaní s definíciou komisie, takže súhlasím s týmito návrhmi. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Skinner. Zareagujem na otázku Vicky Ford. Spojené kráľovstvo malo obla- e, agentúry pre regionálny rozvoj, až pokiaľ ich súčasná vláda nezrušila a boli aj regionálne rizikové kapitály West Midlands. Boli dobrým príkladom toho, ako to môže, nemusí fungovať. Možno, že by sme sa mohli vrátiť k týmto agentúram a vytvoriť eh, takúto európsku infraštruktúru, aby sme sa mohli pozrieť, čo by sa dalo z miestnej, regionálnej úrovne použiť na národnej a európskej. Je to, je to zásadné. Aj aplikácie sú dôležité, ale musíme sa pozrieť, kto s tým príde. E, malé a stredné podniky, pretože oni nad tým rozmýšľajú. Dokonca e, to možno, že príde zo strany 15-ročných. Takže toto musíme zvládnuť. Nemôžeme to nechať iba na trhy a Kaliforniu. Rizikový kapitál. Ja súhlasím, že musíme šíriť informácie, v tejto oblasti, ale Európa chce mať dosť prísne pravidla pre alternatívne investičné firmy, takže sa tu možno, že e, znižuje objem likvidity, ale potom sa hovorí, že malé a stredné podniky potrebujú prostriedky a nemajú ich. Nedá sa robiť aj jedno, aj druhé. Niečo s tým treba spraviť. V Amerike sú obchodné banky, ktoré sa zameriavajú na rast. E, musíme to spraviť aj my, pretože inak budeme výrazne meškať. Ďakujem pekne. Všetkým, ktorí vystúpili, sa chcem poďakovať. My sme teraz ukončili tretiu časť a môžeme sa teraz pustiť do štvrtej. Máme 20-minútový časový sklos, takže situácia je trošku lepšia.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 Pán Eller, nech sa páči. Dobre, takže sa pustíme do poslednej časti. Je mi jasné, že ste unavení, ale pokúsme sa tu ešte vydržať a pozorne počúvať jednotlivých rečníkov. Takže najskôr úvodom pán Eller. Vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia, e, teraz bude napínavé, ide o peniaze. Ja som rád, že môžem tých, ktorí tu vydržali, privítať e, k poslednej časti pravidla účasti. Sú možno, že medzi nami aj žiadatelia, alebo možno, že sú tu výskumníci a nemusím vysvetľovať teda, aké veľké sú tie výzvy, keď ide o prístup k rámcovému programu Najdôležitejšie je zjednodušenie. Všetci ste si prečítali návrhy komisie a môžete najlepšie posúdiť, či tie navrhované zmeny naozaj váš život uľahčia alebo naopak stiažia. Potreb, poznáte aj náš pracovný dokument. Dúfam, že to trošku štruktúruje túto diskusiu. Pokiaľ ide o princíp e, pravidla a zjednodušenie, ja myslím, že tu stojíme pred niečím veľkým, pretože skutočne ide o prvý pokus o zjednodušenie, pokus zatraktívniť tento program, spraviť ho konkurencieschopnejší na medzinárodnej úrovni. Takže najskôr treba mať peniaze a možno, že až potom hovoriť o problémoch. To všetko má zatraktívniť program Horizon 2020. Treba zdôrazniť, e, že máme jednotný základ, e, podporujú ho všetky politické frakcie. My sme to naozaj zjednodušili. Napríklad e, odpočítateľnosť DPH a teda oprávnenosť, taktiež e, uznanie účtovných postupov a napriek tomu sú tu ešte dôležité body, ktoré ostávajú problematické a musíme ich v nadchádzajúcich mesiacoch spolu s radou a komisiou prediskutovať. Naviac sa diskutovať bude samozrejme o zjednotnenom e, modeli preplácania budú iba dve e, miery preplácania, 10, e, pardon, 100% a 20% alebo 70 a 20 v prípade inovatívnych aktivít. Pre mnohých výskumníkov, hlavne pre univerzity, bude možné preplatiť až 100 priamých, e, plade, pra, priamých nákladov plus 20 e, Paušálne to je nápomocné, ale znevýhodňuje to takých výskumníkov, ktorí majú vysoké nepriame e, náklady, čiže výskumné inštitúty mimo univerzit. Musíme nájsť kompromis a zdá sa, že z diskusie už vyplynulo niekoľko dobrých návrhov. Napríklad úplné preplácanie nákladov pre niektorých e, aktérov, čiže akási výnimka. Nie je to zatiaľ kompromis, ktorý by vyhovoval všetkým, ale ide o to, aby program nebol komplikovanejší, aby sme nemali 27 modelov, ale aby sme dosiahli skutočné zjednodušenie. Ešte posledný bod, o ktorom chcem hovoriť otázka rôznych mier pre aktérov. Ide o to, ako to bude fungovať v praxi. Treba povedať, kde e, končí výskum, kde začínajú inovácie a to nie je vôbec jednoduché. E, je tu niekoľko rizík, teda umelé rozdelenie medzi týmito dvoma oblastiami takže by boli oddelené náklady, ktoré by možno, že bránili inovatívnemu cyklu, ale treba pamätať aj na to, že e, pôsobíme v globálnom kontexte. Máme práve e, rozsudok e, vo veci Boeing pred VTO a naozaj to bude mať dopad aj na režim štátnej pomoci a stimulov inovácií. Pri výskume je to dosť jednoznačné, ale pri inováciách by to malo byť naozaj úplne nepriestrelné. Celý program musí byť dobre nakoncipovaný a musí to taktiež obstať pred VTO, musí to splňať všetky požiadavky na štátnu pomoc a ja som rád, že tu dnes máme e, mnoho aktérov, ktorí zastupujú univerzity, aj kruhy mimo univerzitné, priemyselné, napríklad aj e, z oblasti leteckej aj vesmírnej dopravy. Napríklad pán Bertolone, predseda e, výboru pre výskum a vývoj asociácie ASD, potom Jan Mengelers, predseda EARTO a v neposlednom rade pani Barnes, podpredsednička pre medzinárodnú stratégiu Cambridgeskej univerzity, konkrétne e, Russellská skupina, ale teraz bezoskladne má slovo pán Berlo Tone. Madam Chair, Mr. Ehler. Pani predsednička, pán Eller, vážení poslanci, dámy a páni. Som obzvlášť potešený, že môžem tu byť dnes po obede v mene e, asociácií e, aerovesmírnych a e, obranných priemyselných odvetví v Európe. Rád by som povedal, že trošku je to taká kríza totožnosti, sme my vlastne v tom odvetví, odvetví tvrdšieho priemyslu alebo v tom mekšom odvetví, to znamená IKT. E, tiež sa snažíme o e, zníženie času dopravy alebo môžem tiež povedať, že samozrejme sú tu stimuly aj v týchto nových objavujúcich sa ekonomikách a ja by som rád povedal, že viac ako 70 priemerne aktivít, e, teda 70 aktivít v tomto sektore sa týkajú IKT, čiže zostávame tu v tejto oblasti e, ASD, čiže naša spoločnosť reprezentuje e, odvetvie aeronautiky, vesmírneho výskumu, bezpečnosti a obrany z 20 e, krajín. 2000 spoločností, viac ako 80 tisíc dodávateľov, mnoho z nich sú malá stredné podniky. V roku 2010 toto predstavovalo viac ako 700 tisíc zamestnancov a predstavovalo tiež e, obrad takmer 163 miliárd eur. Radi by sme sa dnes zamerali na odvetvie aeronautiky, vesmírneho výskumu a bezpečnosti, e, ktoré sa ukázali, že sú plne v súlade s európskymi stratégiami a politikami pretože ASD víta ten eh, prierezový prístup navrhnutý Európskou komisiou a zavedenie konceptu inovácie v horizonte 2020. Toto zabezpečí priame prepojenie a lepšiu spoluprácu medzi našimi odvetviami a výskumnými centrami a univerzitami. Som tu dnes, aby som sa podelil s vami o naše vnímanie tohto inovatívneho spôsobu eh, plánovania výskumu v Európe, aby som e, upremil vašu pozornosť na skúsenosti, ktoré sme získali v štrukturovaní výskumu v Európe, pretože inovácia je kľúčovou. Naše e, odvetvia e, každoročne investujú priemerne 12 ich príjmov do výskumu a vývoja, aby priniesli environmentálne E, alebo ekologické a operačne efektívne produkty na svetové trhy. Samozrejme, Európska únia a nemôže e, súťažiť, pokiaľ ide o ceny s novými krajinami a preto e, sú potrebné technologické inovácie. Aby Európa si zachovala konkurencieschopnosť, je dôležité udržať vizibilitu a kontinuitu. Teraz k tej kontinuite. Chcel by som vám uviesť konkrétny príklad, aby som dokázal, ukázal, ako odvetvia ASD zohrávajú kľúčovú integrujúcu úlohu vo výskume EÚ. Odvetvie aeronautiky e, má významne prepojenú dodavateľskú reťaz, kde veľký tisíce e, dodávateľov a ďalších e, do, a dodávateľ a dodávateľov sú e, prepojení. Táto silná spolahlivá sieť o, pozostáva predovšetkým z malých a stredných podnikov a je to veľmi dôležitý reťazoc pre naše sektory. Pripomínam, že si to vyžaduje e, dlhé roky, by sa vybudovala takáto sieť a preto vzťahy s menšími spoločnosťami sú pre všetkým postavené na partnerstve a nie len na spolupráci zákazníka dodávateľa. Už sme vytvorili dlhodobú spoluprácu aj s rôznymi organizáciami a, a akademickou obcov a, tra, a snažíme sa prekonať E, tú priepasť e, medzi základným výskumom a praktickou aplikáciou. Tiež e, musím povedať, že v našo, našej komunite zainteresovaných strán máme aj letecké spoločnosti, poskytovateľov leteckých služieb, letiska a tak ďalej. A oni sú všetci zapojení do tohto procesu s cieľom dosiahnuť ciele horizontu 2020. E, toto je naplňou práce AKARE, čiže poradnej rady pre aeronautický výskum v Európe, ktorá e, začala e, fungovať asi v roku 2000. No, AKARE sa snaží realizovať, uskutočňovať politické usmernenia pre aeronautický výskum definovaný e, takzvaným e, projektom Flight Path 2050 a podporovaný pod predsedom komisie Kalasom a komisárkou Georgan Quinn. my sme sa snažili pozrieť na to, ako bude vyzerať aeronautický sektor v roku 2050 aeronautický sektor je veľmi špecifický a e, veľmi náročný na technológiu aj na kapitál a preto si vyžaduje e, veľmi podrobný a veľmi kvalitný e, štruktúr, kvalitné štrukturovanie výskumu. Toto sa v minulosti ukazovalo ako veľmi úspešné a preto Takisto si to aj ďalšie odvetvia ASD vzali ako za príklad, napríklad e, teda sektor vesmírneho výskumu a bezpečnosti. Tento vesmírny sektor podporuje vytvorenie podobného prístupu prostredníctvom výskum, strategickej výskumnej agendy a chce e, je potrebné sa zamerať na podporu lepšieho definovania vízie budúcich technologických e, E, spôsobov pre európsky e, e, vesmírny sektor. Je potrebné vytvoriť rámec pre zrelé vesmírne technológie a nakoniec na ich uplatnenie v praxi Horizon 2020 by mohol prespieť k dostupnosti potrebných technológií, a podobne aj bezpečnosť navrhuje takúto platformu, ktorá by bola veľmi potrebná na vytvorenie dialógu a prepojenia bezpečnostných potrieb vládnych agentúr a Horizontu 2020 berú do úvahy aj priemyselné odvetvia. Môžeme tu uviesť e, príklad Clean Sky, tento nový e, nástroj verejno-súkromného partnerstva je dobrým príkladom efektívnej výskumnej spolupráce medzi Európskou komisiou, veľkými aeronautickými spoločnosťami, výskumnými centrami, univerzitami, 70 e, až 80 univerzít a mnohými s malými strednými podnikmi. A keď sa pozrieme na tie malé a stredné podniky, dosiahli 40 percentnú mieru úspešnosti v otvorených e, e, konkurzoch alebo verejných týchto zákazkách e, v porovnaní s 10 až 15 percentami, ako je to vo všeobecnosti. Čiže keď to dobre funguje, je to prospešné aj pre malé stredné podniky. Pokiaľ ide o vizibilitu, čiže viditeľnosť, my predovšetkým vítame Mm, postup pani Riera Madurel, e, ktorá teraz e, citujem, e, ktorá zdôrazňuje veľmi vítanú, mm, veľmi vítaný fakt, ak komisia predstaví indikatívne rozdelenie pridelenie jednotlivých čiastok na základe právneho základu Horizont 2020, ak to bude jasne diferencované, e, kon, konec cintátu. A teraz e, tento prístup je vítaný aeronautickým výskumným sektorom. E, jasná identifikácia si vyžaduje e, dobré zhodnotenie vnútornej rovnováhy tohto návrhu. Musíme, e, tento prístup e, kladie dôraz na sociálny e, rozmer vedy a zaručuje dôležité aplikácie tiež pre spoločnosť, ako je krízový manažment, civilná ochrana, zatiaľ čo tie e, odpovede e, zostávajú technologickej povahy. Nakoniec by som chcel povedať aj to, čo zdôraznil pán Eller, a to sú priority pravidiel účasti. Pozrieme sa na tri aspekty. To je predvydateľnosť, nediskriminácia a inkluzívnosť, e, čiže zahrnutie. E, pokiaľ ide o <clears throat> predvídateľnosť, tá sa týka pre všetkým e, neistoty týkajúcej sa miery financovania. Je tam pravidlo maximum 100%, to nepomáha tým jednotlivým subjektom identifikovať vopred ich úroveň, úroveň príspevkov, keď žiadajú o účasť v programoch EÚ. Nediskriminácia sa týka uznania skutočných nákladov, ktoré mm, musia znášať rôzne subjekty, keď sa zúčastňujú programov EÚ. Ten paušal 20 pre nepriame mm, opravnené náklady môže byť e, škodlivé pre niektoré subjekty, pretože toto pravidlo ignoruje tú časť nákladov, e, ktoré sú tiež potrebné pre vykonanie záväzkov v programoch EÚ. E, pokiaľ ide o tú inkluzívnosť relevantných nákladov, čiže by sme chceli hovoriť o tých nákladoch na riadenie, ktoré musia byť identifikované a pokryté pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva, treba povedať, že e, je tu samozrejme značné riziko pre súkromný sektor a tento vlastne otvorený prístup e, predstavuje isté riziko. E, bez adekvátnej ochrany výskum, vývoj a inovačné aktivity nebudú prospešné pre európske priemyselné odvetvia a európsku ekonomiku. Nakoniec by som rád zdôraznil význam doposiaľ dosiahnutých výsledkov. Výskumné a rozvojové aktivity vykonané počas 6. a 7. rámcového programu, aktivity a iniciatívy ako SESAR, e, ako jeden príklad, umožňujú Európe e, udržať e, sa, ehm, respektíve nepodliehať tým nenechať sa ohroziť regulačným prostredím vytvoreným politickými e, orgánmi mimo Európskej únie. E, výskumné programy EÚ majú skutočnú pridanú hodnotu, pretože realizujú skutočnú európsku identitu. Ďakujem. Grazie, Ďakujem pekne, pán Bertolo. Na teraz zostane slovo Jan Mengelers, ktorý je predsedom Európskej asociácie pre výskum a technologické organizácie. Vážená pani predsednička, ctení poslanci, poslankyne, dámy a páni, je cťou, že môžem vysvetliť naše názory, pokiaľ ide o Horizont 2020 a doplňujúc dokonalú prácu a parlamentu. V tomto zmysle pre nás všetkých to bol veľmi náročný deň, tak dovolte mi ako predposledný rečník venovať sa e, následovnej téme. Ide o výskum a inovácie. Univerzity sú charakterizované e, základným výskumom. E, organizácie výskumu a technológie sa sústredia na iné oblasti Mm, výskum sa sústredí hlavne na akademický výskum. Aplikovaný výskum našich organizácií je príspevkom k inováciám. Univerzity eh, zabezpečujú vynikajúci špičkový výskum, aby to viedlo k inováciám a vedie to tak napríklad k Nobelovým oceneniam. Naše organizácie zase doplňajú univerzitný výskum eh, vedecké výskumy Implementujeme do praktického života, aby sa to dalo čo možno najlepšie využiť, čo možno najväčším množstvom spotrebiteľov. Univerzity dožadujú, sa snažia o špičkovosť, my zasa využiteľnosť. Naše organizácie si uvedomujú spoluprácu, význam spolupráce a partnerstie s univerzitami, s veľkými podnikmi, verejnými agentúrami a tak ďalej. Naše organizácie, čo do počtu, obsahujú viac ako 300 organizácií, sústredíme sa na viaceré oblasti a napríklad správa z roku 2011 hovorí o 150 tisícoch výskumníkov, mm, zisku alebo obratu zhruba 23 miliárd, 100 tisíc mm, spotrebiteľov a tak ďalej. Naše organizácie e, financujú 25% rámcové programy FP7. Našou snahou je podporovať inovačné systémy bez hraníc, Európsku úniu, ktorá by mala silu, aby oživila inovácie v prospech spotrebiteľov, inovácií a výskumu kde skutočne e, výskum a poznatky sa budú doplňať. Takéto zosietenie, podporované našimi organizáciami, je určitým spúšťačom tohoto progresu. Poznatky a inovácia sú dôležité. Ako to bolo už ukázané v 7. rámcovom programe spolupráca našich organizácií, hráčov, priemyslu a univerzít, skutočne to môže zabezpečiť určitú zmen Naše organizácie sú kľúčovými hráčmi aj v týchto rámcových programoch a zlepšujeme e, výsledky, ktoré z, takéhoto, z takéto plodnej spolupráci môžu vzísť. Prvé analýzy e, z e, hlavných členov našich organizácií, ktorí participovali na rámcovom programe FP7, poukázali na to, že naše pole pôsobnosti sa stále zväčšuje. Dosahujeme zhruba 40 nákladovosť týchto projektov. Ako predseda ich organizácií vítam zacielenie Horizontu 2020 na, inicia- na inováciu. Takisto aj túto trojpilierovú štruktúru, ktorá má zabezpečiť vyváženosť výdajov do Um, výsledkov vedy a podporu nových talentov v oblasti výskumu, v rámci ktorého budeme sa snažiť vysporiadať sa s výzvami spoločenských požiadaviek. Špičkovosť vo vede my podporujeme zároveň aj základný výskum a náš rozpočet je v prospech budúcich technológií, ktorý má viesť k podpore priemyselného líderstva a dosiahnutia našich stanovených cieľov. Takisto by sme chceli zaznamenať podporu, ktorú máme, aby sa táto rozšírila aj na menšie druhy výskumu a relevantné odvetvia. Význam, ktorý sa dáva priemyselnému líderstvu a sociálnym výzvam, môže byť veľkým príspevkom na dosiahnutie ciele EU 2020 a sme skutočne radi, že tu máme že venujeme pozornosť práve na priemyselné líderstvo. Európska sila v týchto oblastiach spočíva, ako to bolo uvedené aj v správe eh, odborníkov. Vítame tieto túto podporu, avšak potrebujeme celkom jasne objasniť, ako chceme tieto snahy implementovať. Vo viacerých oblastiach tieto navrhované pravidlá Horizontu 2020, pokiaľ ide o participáciu, odzrkadľujú súčasné pravidlá FP7. A my vítame tento element kontinuity. Zatiaľ, čo komisia sa snažila zjednodušiť programy v záujme poberateľov podpory, niektoré bohužiaľ sú v protiklade so záujmami tých, ktorí na tom participujú. Pre väčšinu našich organizácií návrh komisie je nehospodárny. V kontexte FP7 väčšina našich organizácií získava financovanie vo výške zhruba 75 horizonte 2020 by financovanie bolo iba v miere na úrovni 60 Ide tu o otázku jasného počítania. Kto bude platiť ešte tých zvyšných 40 navrhované pravidlá v článku 22 hovoria, že príspevky z tretej strany z priemyslu alebo z národných vlád napríklad nebudú počítané ako patričné náklady. To znamená, tých zvyšných 40 môže prísť iba z vnútorných fondov z interných fondov. A bohužiaľ tieto organizácie nemajú takéto finančné prostriedky k dispozícii. Výsledok bude, že tí, ktorí sa budú snažiť dosiahnuť ambiciozne ciele stanovené v horizonte 2020, budú nutení redukovať participáciu v tomto programe prehľad členov týchto organizácií dáva najavo, že polovica týchto členov bude musieť zrušiť participáci- znižiť participáciu o 22%, druhá polovica zredukuje svoju participáciu zhruba do 50% tieto pravidla v horizonte 2020 e, zastavili priame preplácanie nákladov. Už celé roky komisia apelovala na participantov FP7, aby sa uberali cestou plnej jeho financovania, aby to zabezpečilo transparentnosť a udržateľnosť dlhodobých cieľov e, v kontexte výskumu. Zrušenie e, prepočtu skutočných nákladov sa v negatívnej miere premietne aj do výpočtu preplácaných súm. Asociácia Európskych univerzít na toto poukázala. V tejto asociácii sú zoskupené zhruba 30 univerzít a uvádza sa tam, a teraz budem citovať, je to celkom jasný krok smerom dozadu v kontexte, ak to porovnáme so súčasným programom FP7 a vysiela to negatívny signál univerzitám a verejným eh, eh, inštitútom, pokiaľ ide o priame náklady a ich preplácanie. Konec citácie. Business Europe, ktorý prezentuje 41 federácií podnikateľov z 35 krajín, tam sa využívajú tieto účtovné princípy bežné v každodennom živote v plnej miere. Avšak také, takéto, takéto výpočty preplacenia v súčasnosti nie sú akceptovateľné. Rovná, princíp rovného výpočtu by bola jedna z možností, korešpondovalo by to s realitou hospodárstva. My navrieme 75 model 75-percentného preplacenia, to znamená 75 nákladov plus 25 doplnkových, náklad, doplnkových financií. My takýto model podporujeme. Preto musíme mať určitú e, možnosť pre nezárobkové organizácie, aby požadovali preplatenie ich skutočných nepriamých nákladov. Ak komisia skutočne bude trvať na tom, aby sme podporili tento model 100% alebo 120%, tak to bude akceptovateľné iba pre tie organizácie, ktoré si budú môcť vyžiadať preplatenie nepriamých nákladov. Upriamil by som vašu pozornosť na ďalšie dva prvky týchto, náv- týchto pravidel participácie na projekte Horizon 2020. Inovačné kroky Horizon 2020 sa prezentuje ako integrovaný program inovácia a výskum, avšak komisia plánuje zorganizovať špeciálne výzvy pre výskumné aktivity, kde bude mm, preplácaná plná miera, to na 100 a potom ešte výzvy, kde sa bude preplatiť 80%. To nebude integrovať výskum a inováciu. Práve ich rozdelí. Môže sa stať, že budeme mať vynikajúce výskumné projekty, ktoré budú čakať na to, aby ešte čakali na ďalšie e, konkrétne inovačné finančné prostriedky. Môže to trvať mesiace alebo aj roky a takto prídeme o čas. Podpora zverejňovania výsledkov výskumu a údajov je vynikajúci cieľ, avšak malo by sa to obmedziť iba na výsledky výskumu a mm, údaje iba v verejnej sfére. Nesmieme zabúdať na to, že cieľ program ako takého je inovácia, to znamená praktická inovácia. tí, čo podporujú takýto projekt, tak tí by mali mať hlavný chosen z takýchto údaj. Nemali by sme ich teda demontivovať tým, že zverejníme výdaje takéhoto výskumu. Chcel by som však povedať, že Horizon 2020 je vynikajúci program, ktorý má vynikajúci prístup. Silné stránky sú výskum a inovácia a ich prepojenie, zjednodušenie pravidel, podržanie si špičkového charakteru, spolupráca s malými a strednými podnikmi a viac pozornosti výskum, ale chcem e, poukázať aj na organizácie výskum a technológií. A posledný bod, navrhovaný model jednotného financovania, a e, to jednoducho takýmto organizáciám zabráni, aby v plnej miere participovali na tomto programe. Týmto končím. Ďakujem. Grazie, la parola per l'ultimo intervento. A teraz úplne na záver pani Jennifer Barnes je uh, Herr vicerektorka na Cambridgeskej univerzite. My eh, za Russellskú skupinu vítame pozvánku na túto konferenciu a ja by som bola tak opatrne optimistická, lebo mám pocit, že zastupujem odvetvie, ktoré možno má mnohé odpovede na problémy, o ktorých sa dnes hovorilo. Ale predtým chcem povedať, že sa tu hovorilo o e, zjednodušení už v predchádzajúcom vystúpení, takže ja e, k tomu už nemám čo dodať a preto ušetrím čas a túto časť preskočím. Položím tre otázky prečo priorita, pri, stanovovať priority pri inováciách, prečo je dôležitá špičkovosť, excelentnosť a ako môže Horizont 2020 byť prospešný pre celú Európu. Ja e, predstavujem 24 elitných e, celosvetových univerzít a chcem teda špecificky hovoriť o tom, ako ich prítomnosť môže byť prospešná pre celú Európu a nie iba pre systém univerzitný. Ja neuznávam rozdiel medzi výskumníkmi alebo výskumom a inováciami. Podľa mňa to bola otázka v posledných 20 rokoch, keď sa začalo outsourcovať e, výskum a vývoj. A e, nie je neobvyklé, e, že si nejaký kolega zarobil niekoľko miliónov a e, základný výskum môže skončiť až e, istou prelomovou inováciou. Ale ja si myslím, že Horizon 2020 najlepšie odzrkadluje to, že je to systém, kde e, univerzity vlastne zohrávajú kľúčovú úlohu. Ja nie som zvyknutá na politické dokumenty, ktoré sú skôr ubijajúce, ale ja myslím, že toto nie je prípad programu Horizon 2020. Uznáva sa, že hlavné inovácie e, prichádzajú z neočikovaných prelomov, teda na základe už existujúcich technológií. Napríklad vďaka tomuto programu e, najväčšie mozgy v Európe budú môcť sa naplno prejaviť, e, bude sa môcť prejaviť naplno ERC, EFT, a taktiež e, nástroje pre malé a stredné podniky. A najdôležitejšie je práve to, že ide o systém, nejde o nejaký, nejakých e, chaotických aktérov, ktorí by hrali v akejsi kafkovskej hre. Takže tu univerzity naozaj zohrávajú kľúčovú úlohu. Prečo je dôležitá tá excelentnosť? V Európskom parlamente sa veľa hovorí o návratnosti investícií, ale potom sú tu tí, ktorí hovorili o kreatívnom odvetvi a je jasné, že sa treba zamerať na poskytnutie e, financií, aby bolo možné priniesť pridanú hodnotu a e, to práve robí Horizon 2020, pretože výskumníci môžu spolupracovať s malými strednými podnikmi, vládami, takže vytvára sa tu takýto ekosystém a možno, že počujete e, trošku americký prízvuk, e, ja to možno neskôr vysvetlím, ja, ale nemám pocit, že by Európa tak výrazne meškala za e, Amerikou, skôr e, možno naopak a treba sa tým venovať, pretože ja mám pocit, že sa veľa deje v oblasti kreativity a inovácií v Európe a ja myslím, že niekedy by naopak sa Američania mohli niečo naučiť. A taktiež ako by mohol byť Horizon 2020 prospešný pre všetkých Európanov. Ja teraz budem hovoriť možno o e, Cambridgeskej univerzite. Ja predsedám malej ženskej fakulte a prichádzajú od nás e, skupiny študentiek z východnej Európy e, Ehm, naozaj ich finančná situácia je tak zložitá, že niekedy ten grant mohli možno, že lepšie využiť ich rodiny na napríklad kúrenie v zime. Ale bol e, prípad, kedy e, jedna študentka študovala inžinierstvo, je to veľmi ťažké v prvom e, roku, ale ona povedala, čo ma prekvapilo, že to bolo veľmi zaujímavé, aj keď jej veľmi chýbala domovina. Teraz e, trávi rok na MIT, vráti sa ale potom na Cambridge a je jasné, že ten prvý rok zvládne bez problémov. A presne takýchto e, študentov si želáme, e, pretože ona bude pokračovať v akademickej práci a výskume. Ale ona sa chce vrátiť do Rumúnska a e, tam chce založiť malý alebo stredný podnik a mm, malo by jej to byť uľahčené. Ak sa jej to podarí, tak potom sa možno, že spojí s nejakými e, kolegami, ktorí možno, že ešte stále budú na Cambridge, ale pomôžu jej získať potrebné prostriedky. Možno, že to znie veľmi e, ideálne, tak e, možno, že je to preto, že pochádzam z Indiany, štátu Indiana v USA. My nemáme veľmi dobrý e, univerzitný systém. Väčšina našich špičkových univerzít je na buď východnom alebo západnom pobreží, ale po prvej svetovej vojne e, vznikla e, prvá štátna univerzita a zamestnali, zamestnaní boli Európania, aby možno, že založili to, čo je dnes najlepšia e, fakulta medicíny, práva a, a, a tiež e, muzických štúdií. Takže preto hovorím, že strategické informácie, eh, pardon, investície do horizontu 2020, eh, teda počas 7 rokov, predstavuje mnohé príležitosti pre tie členské krajiny, ktoré o takejto budúcnosti môžu iba snívať. Ja zastupujem rasalskú skupinu, my sme pripravení zohľad, zohrať našu úlohu v horizonte 2020. Samozrejme, vieme aj o ťažkostiach, prekážkach, ale naozaj chcem zdôrazniť, že eh, je tu kreatívna, technologická, intelektuálna e, potenciál v Európe a ten môže byť využitý prostredníctvom Horizontu 2020. Ďakujem pekne za pozornosť. Grazie. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán, pán Nistelroj. Ďakujem pekne. Bol to dlhý deň pre všetkých, takže položím iba jednu otázku. Mm, my máme e, výmenný program s Cambridgeom pre výskumníkov napríklad. E, podporuje tento výmenný program aj náš výbor ITRE. My sme vás navštívili, tuším, pred dvoma rokmi. Áno, máte pravdu, máme tú excelentnosť v Európe to teda nie je náš problém. Takže našim problémom je skôr dostať tú excelentnosť až na trh. Povedali to aj ďalší rečníci. Ja sa preto pýtam, čo potrebujeme, aký nástroj, aj keď sa pozrieme na tie pravidlá účasti Pozrime sa na priemysel. Máme napríklad e, kľúčovú uľahčujúcu technológiu. A v súčasnosti, ak sa takéto niečo dostane až do štádia produkcie, tak to je vlastne outsourcované alebo to opustí EÚ. Takže ako by sme si to mohli vlastne zachovať e, v Európe? Potrebujeme nové stimuly pre takéto technológie a, tech a priemysel budúcnosti. Možno, že mm, tomu vyčleniť štátnu pomoc. Neviem, čo by ste k tomu vedeli povedať? Ja stručne odpoviem, ale ja predpokladám, že možno, že aj iní Eh, pani predsednička hovorí, že dostáva slovo pán Glante. Áno, my tu máme isté pravidlá, takže dve otázky. Keď sme sa rozprávali s účastníkmi, tak eh, sa hovorilo o tých dvoch etapách pri predkladaní žiadosti. Niektorí povedali, že je to dobré, že to umožňuje rýchle reagovať, ale druhí povedali, že je to veľa práce a ešte stále možno neprejdeme v tom hodnotení. Ja by som chcel vedieť, čo si vy o tom myslíte, či je to vhodné alebo nie. A taktiež sa hovorilo, teda pán Bertolone hovoril o duševnom vlastníctve, e, patentovateľnosť, udelovanie licencií. Možno, že by sme na to mali myslieť pri týchto pravidlách pre účasť. Zatiaľ je to trošku na, široko naformulované a nie je vždy jasné, kto je držiteľom toho patentu. Ďakujem pekne, pán Ody. Ďakujem pekne, pani predsednička. K zjednodušeniu. Veľa sme sa tomu venovali Neviem, či je tu ešte pani Karvaľo, Parlament mm, získal solidnú politickú väčšinu a mysleli sme na užívateľov, na občanov pri tom zjednodušenia. Jedna vec vyplýva zo všetkých vystúpení, a hlavne z úst predsedu EARTA. A síce, že ak bude dobré správanie verejných prostriedkov, ak budeme mať politickú väčšinu, tak potom neviem, či by predsa len nebolo dobré sa dohodnúť na komisii medzi tými, ktorí sa venujú e, výskumu a tí, ktorí sa venujú financiám, pretože v dokumentoch sa hovorí veľa o finančnom nariadení, ale to sa teraz reviduje. Takže nemalo by sa hovoriť o zjednodušovaní a potom sa to neozrkadli v tej revízii, takže my by sme mali byť asi iniciatívni. A potom účasť a hlavne to, čo sa nazýva um, integrovaný, inteligentný, zelený, zelená doprava. Napríklad sa tu nehovorí o leteckej doprave, to bolo v 7. rámcovom programe Ehm, mali by sa tam uviezť aj možno, že iné sektory, pretože e, sú tu dlhé investičné cykly, má to veľký dopad na životné prostredie a možno, že nás predbehnú všetci tí, ktorým sme predali e, technológiu spolu s lietadlami predchádzajúcej generácie. Ehm, malo by sa to teda odzrkadliť e, v dokumentoch Európskej komisie. Ďakujem pekne a teraz pán Kelly. Uh, uh, ďakujem, pani predsednička, bol to dlhý deň, ale vynikajúci deň, pretože sme mali fantastické prezentácie a dúfam, že sa nám podarí implementovať niektoré veci a určite budeme mať vyššiu konkurencieschopnosť. Európa 2020 bude úspešná. Rád by som povedal niekoľko vecí, ale poviem teda iba uh, jednu. Zaujímavé bolo to, čo povedal pán Mengeler sa, keď hovoril o zmenách financovania z tých 70% na 60% a o tom, aký by to mal e, vlastne e, dopad ten e, návrh komisie. Rád by som sa o tomto dozvedel viac pretože e, čakali by sme teda, že tí ľudia, ktorí predkladajú návrh, sú odborníci a rád by som bol, keby komisia na to aj odpovedala, pretože sa, sa mi zdá neuveriteľné, že návrh, ktorý má za cieľ zvýšiť vlastne výskum a jeho uplatniteľnosť, aj pokiaľ ide o uvádzanie produktov a služieb na trh, tak e, že by mal vlastne tento návrh opačný účinok. Ďakujem. Ďakujem, pani Ford. Ďakujem. Chcem sa poďakovať e, e, pani Barnes za inšpiratívnosť. Pre všetkým e, teraz ku koncu dňa Cambridge je inšpiráciou nielen ako vedúca univerzita, ale tiež ako taký klaster, ako zhluk, ktorý inšpiruje mnohé spoločnosti. Hovoríme o takýchto klastroch ako súčasťou ambície, ktorú chceme zopakovať v Európe. Ale keď hovoríte so svojimi študentmi a dali ste nám aj príklady, tak vaši študenti by radi videli takýto, takéto fyzické klastre alebo skôr také virtuálne klastre, napríklad vrátiť sa, no, čo ste spomenuli, ako vaša študentka by sa mohla vrátiť do Rumunska, byť naďalej v kontakte s ostatnými takže boli by to takéto fyzické klastre, alebo e, by išlo skôr o takú virtuálnu spoluprácu? Ďakujem. Takže by sme mali dať minútku každému rečníkovi na odpoveď. Teraz pán Giovanni Bertolone, nech sa páči. Chýbajúce nástroje. Prvá otázka ja musím len rýchlo spomenúť dve možnosti. Jedna už bola dobre opísaná v horizonte 2020 a to je to, že musíme sa pozrieť tiež na produkciu a výrobu ako vysokotechnologickú aktivitu, tak aby nové procesy zabezpečili našu konkurencieschopnosť aj pri výrobe. Takže toto treba zdôrazniť. Po druhé, musíme niekedy na eh, pomoc snahám eh, malých a stredných podnikov. Eh, sú napríklad príklady, keď podniky a banky spolupracujú a snažia sa pomôcť e, dobrým myšlienkam a takýmto aj malým e, technologickým podnikom. E, práva duševného vlastníctva, myslím, že sme to už viac menej riešili alebo vyriešili, keď sme sa venovali patentom. Ak budeme radikálni a budeme dôrazní v patentoch, tak myslím si, že budem, to môže vyriešiť aj problém e, ochrany práv duševného vlastníctva. Ja úplne súhlasím s tým, že klastre, alebo akokoľvek ich nazvete, e, sú dôležitou súčasťou takýchto horizontálnych aktivít, e, ktoré sú aj snahou Horizontu 2020. Prepačte, že vám beriem slovo. Teraz pán Mengelers. Eh, ja sa budem snažiť zamerať na dve otázky, pána Kellyho a pána pán Nistelroja. Eh, najprv pán Kelly. Eh, ja som sa snažil prezentovať to, že je veľmi veľa výskumu v Európe v rámci týchto rámcových programov a všetky tieto e, organizácie výskumu a technológie môžu napomôcť v rámci e, tohto programu, môžu byť e, aktívne, ale treba odstrániť existujúce prekážky. Ja som za zjednodušovanie, ale naozaj chcem a, alebo bol by som rád, ak by prostredníctvom zjednodušovania a prostredníctvom toho, že všetky inštitúcie e, pôjdu tým systémom plných e, nákladov, aby neboli trestané za to, že sú transparentné a my teda navrhujeme to, aby sa nebrali tie prame náklady do úvahy. Pán Van Nistelrooy, áno, ak keby sme mali ten zázračný liek na to, ako zlepšiť naše výsledky, tak by sme to už aplikovali. Ale musím povedať, že už stáročia máme v Európe moc zmeny a to je alebo tak, tak, taký silný reťazec a to je to je priemyselné odvetvie, potom organizácie výskumu a technológie a univerzity. Máme takéto reťazce v, alebo takýto reťazec vo všet, takmer vo všetkých krajinách a mali by sme nájsť eh, prepojenie medzi tými dvoma reťazcami a eh, aspekt štátnej pomoci by sa možno mal vnímať iným spôsobom, než sa vníma momentálne. Ďakujem. Ďakujem pani Jennifer Barnes. Ako reakcia na otázku, ktorý, ktorá padla prvá, a e, vy ste už vlastne aj zodpovedali niektoré veci, ktoré som chcela povedať ja, ale tá jedna otázka vlastne e, prišla s témou, ktorá je dosť nepokojujúca. Už sme o tomto aj dnes diskutovali. Výskumníci, ktorí sú e, na svetových univerzitách, vždy pôjdu tam, kde je viac peňazí. Určite chcú prispievať k európskej agende, ale ak to bude pre nich ťažké, tak um, to bude treba nejako riešiť. Pokiaľ ide o tie fyzické, ale respektíve virtuálne klastre, to je vynikajúca otázka, ja som nad tým až tak doteraz nerozmýšľala. Rada by som sa vrátila k tomu, čo sa urobilo napríklad na univerzite, uh, v Cambridge začal, čo virtuálne siete sú dobré s tými ľuďmi, ktoré už poznáte, s ktorými máte vzťah. Je samozrejme istý spôsob, akým my e, e, mám, vyvíjame tie vzťahy s rôznymi ľuďmi a je to dosť e, zložité v takomto virtuálnom svete. E, ja som si istá, že určite by bolo dobré zmiešať v súčasnosti to virtuálne a to fyzické, a že je to oveľa ľahšie než v minulosti. Ďakujem pekne, pani Barnes, ďakujem pekne aj tlmočníkom a žiadam vám, žiadam ich ešte o chvíľku strpenia, tak aby pán Kristian Eller mohol vyvodiť záver dnešného stretnutia. Takže nakoniec sa budem snažiť vyvodiť nejaký záver. Som veľmi rád, že pani Barnes spomenula, že je tu určite veľa príležitostí, keď zoberieme moto Stanfordu. Je to moto, odkiaľ prichádza sloboda. E, myslím si, že toto moto je veľmi dobré. Mali by sme sa ním inšpirovať. Snažíme sa o zjednodušenie. Program bude takto atraktívnejší to nejde, tu nejde len o vypočutie. My, sme sa, my sa snažíme riešiť e, veci štruktúrálnym prístupom. Riešili sme to takto aj pred dvoma rokmi. Máme istú predstavu o tom, čo robiť a e, hľadáme preto e, isté možno aj výnimky pre tieto organizácie technológie výskumu, ale um, chceme samozrejme zjednodušovať eh, pravidlá. Som presvedčený, že určite tu riešenie bude. Mali by sme sa bližšie pozrieť na model zmiešaných nákladov, ale prakticky môžeme povedať, že potrebujeme mať eh, koherentnejšiu predstavu o tom, ako pracovať takýmito uh, zmiešanými modelmi, pretože je dôležité uh, pozrieť sa na tieto zmeny v inováciách a nemôžeme uh, musíme sa pozrieť, ako vlastne funguje tento výskum a vývoj a nedeliť ho. Myslím si, že komisia je veľmi dobrým dozorným orgánom a samozrejme aj účtovný dvor je, má, má dôležitú úlohu, ale vlastne dôležité je tiež kontrolovať respektíve z našej strany kontrolovať e, tento proces aj v rámci výboru pre rozpočet. Sme v kontakte s účtovným dvorom, pokiaľ ide o modely, ktoré by boli bezpečné pre komisie a ktoré by boli užitočné, ale na druhej strane by sme sa e, mali riadiť aj záujmy daňových európskych poplatníkov. Určite môžeme nájsť riešenie, je tu eh, aj veľký prínos parlamentu v hľadaní eh, modelov, ako uľahčiť rozpočtovú kontrolu a ako E, riešiť túto veľmi ťažkú, to, tento proces zjednodušenia. Myslím si, že je tu pozitívne posolstvo, je tu veľa práce, ale sme pripravení na túto prácu. My ako parlament my snažíme sa plniť Lisabonskú agendu a myslím si, že nakoniec uvidíme zjednodušenie do takej miery, e, keď dôjde k zosúladeniu medzi národnými programami a európskymi programami. Takže to je hlavné posolstvo. Ďakujem pekne všetkým za účasť a ďakujem výborom, eh, pardon, členom výboru ITRE. Uvidíme sa zajtra.